Good morning, colleagues, um, and welcome. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, vítajte na tomto dôležitom vypočutí ohľadom dohôd a spolupráci s tretimi krajinami, pokiaľ ide o zvládanie, riadenie migrácie a návratov. Toto je vypočutie, kde je pridružený výbor aj LIBE. Dnes sú tu aj teda v rámci tohto výboru sú aj ľudia, ktorí teraz sú vycestovaní v rámci eh, misie na teda pobroží slonoviny. Máme tu väčšinou poslancov teda líbe. Je to streamované aj na webe a bude to aj nahrané a bude to na webovej stránke potom k dispozícii. Hovorím to pre tých kolegov, ktorí nezúčastňujú sa tohto vypočutia. Cieľom, kolegovia, tohto dôležitého vypočutia je riešiť kľúčové momenty, kľúčové body, riadenia EÚ, teda EÚ a riadenia migrácie spolu s tretími krajinami a spolu s hlavnými aktérmi, komisia ESVČ, agentúry EÚ, mimovládny sektor, akademická obec a agentúry EÚ a OSN. A ďakujem už vopred všetkým rečníkom za to, že sú k dispozícii. Chcem len povedať, že tlmočenie pre rečníkov je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch s výnimkou dančiny, malčiny, chorváčiny a gelšiny. Úvod z mojej strany bude stručný, tak aby sme mali dosť priestoru vypočuť si hosti. Vypočutie bude štrukturované do troch panelov. Prvý panel bude riešiť spoluprácu s tretími krajinami a e, nevyhnutný demokratický dohľad, hlavne pokiaľ ide o partnerské rámce, rámce partnerstva. Druhý panel sa bude sústrediť na partnerstvo mobility ako nástroj dialogu a spolupráce s partnerskými krajinami a tretí panel sa bude zaoberať politikou návratu EÚ. Vonkajší rozmer migračnej politiky EÚ budeme zaoberať, e, teda budeme sledovať z pohľadu spolupráce s tretími krajinami, riešenie tých prapríčin a spolupráca s ostatnými aktérmi krajiny pôvodu, tranzitu a krajiny destinácie. To je jeden z kľúčových komponentov migračnej politiky EÚ, ako samozrejme vieme Takže začneme okamžite s eh, prvým panelom, ktorý je venovaný migrácii a partnerským rámcom, posilneniu spolupráce. Som rád, že môžem predstaviť prvého rečníka Leonardo Capriči, vedúci Úradu pre migráciu a ľudskú bezpečnosť v rámci SVČ. Pán Kapriči, eh, máte na 10 minút eh, slovo, vítajte. Thank you, Mr. Chairman. 10 minutes I'll try to do my best. Ďakujem pekne, 10 minút, pokúsim sa, no ale je toho veľa. A zrejme poviem veci takým zrychleným karikatúrnym spôsobom a možno aj zmeteným spôsobom a preto záver bude na úvod. Ak tam bude počas prezentácie veľa zmetku, tak aspoň budete vedieť, o čo ide v tej prezentácii jednoduché posolstvo nie je spôsob, ako riešiť eh, migráciu pohyby ľudí vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, či sú utečenci alebo nie, bez eh, dôveryhodnej, kredibilnej politiky EÚ v oblasti vonkajších záležitostí. Nemôžete samostatne riešiť migráciu, musíte tak robiť s tretími krajinami, či už pôvodu alebo tranzitu. A vážne vás budú brať len ak eh, vaša ponuka je vážna ako obmedzíte váš dialog len na to, že ich budete zasielať späť e, v rámci nejakých parciálnych dohovorov o spolupráci, že tu niečo, tam niečo, to vás ďaleko nedostane. Potrebujete partnerov, ktorí chápu, že bez ohľadu na Európu, bez ohľadu na otázku migrácie, že je to skutočne významná výzva a ide o nájdenie modelu socioekonomického, o nájdenie modelu socioekonomického rozvoja v náročnom globálnom svete. A ak ste partnerom v rámci tohto vnímania, tak potom budete partnerom pri riadení migrácie. Pokúsim sa stručne vysvetliť, prečo vám odozdávam toto posolstvo. Chcel by som eh, rýchle prejsť historicky a chronologicky dvoma eh, takými prúdmi, ktoré utiekli Európe, pokiaľ ide o formulovanie kredibilnej politiky v krajinách, ktorých sa viac týka migrácia a že teraz prichádza ten tretí vlak, tak pôjde, dúfam, že na neho už nastúpime. E, e, chcem pripomenúť 11. september, hneď po 11. septembri sme počuli to známe, je to križiacká výprava proti terorizmu. E, Blízky východ, Maroko, Pakistán až a to v podstate bola karikatúra, alebo takto bola znázorňovaná americká pozícia a v istej chvíli členské štáty mali tendenciu sa pripojiť. Chvala Bohu, nešli až do dôsledkov takéhoto posolstva a vymysleli si známu politiku susedstva. Keď sa pozrieme na túto politiku v období 2003-2004, tá prišla v rovnakom čase, ako prepukla tá známa migračná kríza. A teraz Maroko, Španielsko a inštitúcie e, navrhli členským štátom, že treba využiť politiku susedstva na základe skutečného partnerstva s bilaterálnou pozitívnou agendou, kde by ste využili e, vonkajší rozmer politik spoločenstva vo všetkých oblastiach, e, či je to doprava, otvorené nebo, dohoda o otvorenom nebe, kultúra, polnospodárstvo, čokoľvek, čo si viete predstaviť ako vonkajšia stránka tých politik EÚ, aby to bolo teda súčasťou toho balíčka, proti tým žiadosťam prichádzajúcim z tretích e, krajín a takisto dať do tejto agendy kapitolu spoločného riešenia migrácie a migračných záležitostí. A my sme zlyhali, nepôjdem do podrobnosti, ale my sme nezlyhali kvôli tomu, že bola hlúpa tá politika susedstva. Neúspeli sme, pretože na to, aby tá politika susedstva mohla fungovať, potrebovali by sme e, a zaangažovanie sa tých krajín, ktoré boli pred nami, ktoré tam E, stáli v tom istom probléme a skutočnú podporu členských štátov v praxi by sme boli potrebovali. Vtedy sme však boli svedkami toho, že v niektorých krajinách, e, Tunisko konkrétne, nebol to partner, e, ktorý chcel hrať túto hru a z našej strany tam boli ešte stále členské štáty, ktoré ktoré uvažovali v intenciách tých priorít z bilaterálnych vzťahov s niektorými tretími krajinami, namiesto toho, aby išli cestou tej modrej vlajky, blue flag, čiže mali sme isté rodiace sa spoločné stanovisko, spoločnú pozíciu, ale niektoré členské štáty to vykladali tak, že bilaterálne vzťahy s niektorými tretími krajinami e, dominovali ich agende a preto to nefungovalo. Druhý vlak, ktorý nám odišiel hneď po arabskej jari, penalista už nebola, čo sme mi spravili, na európskej úrovni. Chceli sme ísť eh, cestou zásady viac za viac, more for more, ako som povedal, eh, na začiatku bude také karikatúrne, niekedy až hlúpe, eh, čiže dávam to do úvozoviek, viac za viac. Čím viac demokratickejšie sa stanete podľa mojich štandardov, o to viac spolupráce vám ja ponúknem. To je úplne hlúpe, to nefungovalo. Mali sme možnosť otestovať si tento princíp viac za viac opačným spôsobom, obráteným, inteligentným, a to znamená viacej bude tá vaša strana, tretia krajina, ktorá rozhodne o tom, ako previazať váš socioekonomický model rozvoja na Európu, na vnútorný trh a na zvyšok. A potom o to viac budem ja musieť žiadať od vás, aby ste sa stotožňovali s našimi hodnotami, správnym štátom a tak ďalej. A potom sa stávate partnerom. Ak nie, tak potom je to len prednáška z vašej strany. To je druhý vlak, ktorý nám ušiel, tretí vlak, už sa blížim koniec tzv. migračná kríza, ktorá v princípe bola utečenská kríza sírskych utečencov. Avšak táto kríza, ktorá plnila predné stránky všetkých novín, e, donútila členské štáty zareagovať. Dobre, zareagovali e, známou balkánskou konferenciou, potom konferenciou vo Valete. To sú veci, ktoré sú fajn. Na tom sme pracovali. Je to dôležité, ale napriek tomu problém zostal taký istý ak teraz máme rámec partnerstva, čo je koncepcia, kde máme skutočné partnerstvo s bilaterálnou pozitívnou agendou, kde by sme využívali vonkajší rozmer politik spoločenstva, teraz to musíte urobiť, musíte to implementovať. Prichádza teda tretí vlak a dúfame, že Európa na neho naskočí. Komisia SVČ eh, skutočne v rámci spoločnej snahy predložili všetky nástroje, ktoré mohli a dopracovali sa k takémuto holistickému, namierušitému prístupu pre tretie krajiny. Každá krajina si vyžaduje balíček, politický dialog, technické riešenia, podporu 360 stupňov, úplne komplexné. A to robíme, nevyužívame len e, pomoc e, v rámci rozvojového balíčka, to nikdy nebude stačiť. Treba tam dávať aj iné veci, ktoré dokáže e, poskytovať len Európa celá, a nie štáty parciálne. Open dohoda, CNSP, CSPD, mnohé ďalšie nástroje, ktoré sú teraz konečne súčasťou holistického prístupu a v neposlednom rade je tu aj nedávny Európsky investičný plán, ktorý bude úplne principiálny z tohto pohľadu, pretože je tam pákový efekt, ktorý môže umožniť európskym súkromným aj verejným investíciám smerovať do týchto krajín, pretože nie je to financované z balíčka pre rozvoj ehm, ktorý by pokrýval tie pôvodné príčiny problémov. E, ide o to, že musíme pomôcť tretím krajinám, ktoré sú ochotné sa zúčastniť tejto hry s nami, aby sa v úvozovkách stali dospelými v rámci globalizovaného sveta, tak aby dokázali potom riešiť a zvládať výzvy, vrátanie výzvy, e, výkonu ich zvrchovanosti a umožneniu populácii, alebo teda poskytnutiu populáciám to, čo potrebujú, namiesto toho, aby utekali. Tu na to ukončím, hovoril som pomerne dosť. Ak sú nejaké otázky, e, alebo niečo iné, tak môžeme potom diskutovať konkrétne e, tú súčasnú situáciu z pohľadu samitu EU-Afrika a situácia v Líbii, ktorá, e, ktoré sú vysokou prioritou v tejto chvíli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, e, veľmi koncizne. Z, zo strany ESVČ, prekvapivo aj pomerne krátke, zaujímavé, po troch vystúpeniach budú otázky. Ďakujem pekne. A ďalej vystúpi e, expert pozvaný e, výborom pre rozvoj, ktorý sa bude zaoberať rozvojovou spoluprácou, Leila Badu, Bodu, Policy and Advocacy, Caritas Europe, Caritas Európa, e, vítajte. Ďakujem pekne. Ďakujem, že tu môžem odprezentovať pohľad občianskej spoločnosti na túto veľmi dôležitú tému. A dnes budem hovoriť o tom, prečo podľa mňa potrebujeme viac e, taký prístup z pohľadu ľudskej mobility, pokiaľ ide o tieto partnerstva. Poprvé, čo je to Caritas Európa? Je to Európska sieť členských organizácií 49 organizácií Caritas. Venujeme sa oblasti humanitárnej e, pomoci, e, migrácii a rozvojovej spolupráci. Pokiaľ ide o, túto, o, tento, o tento e, rámec partnerstva v oblasti migrácie, to bolo spustené v rámci tej migračnej krízy a kríza Solidarity je to podľa Eh, menia skôr, alebo podľa nás eh, kríza zo, eh, z hľadiska solidarity alebo ľudskej dôstojnosti. Keď sa pozrite napríklad na Jordánsko, to je krajina, kde každý šestý človek je utečenec. Čiže v tomto kontexte, kde tretie krajiny už robia veľa, aby pomohli utečencom a migrantom v EÚ, táto téma migrantov viedla k tomu, že sa posunie spolupráce s tretinými, tretinými krajinami, či už tranzitu alebo pôvodu, pokiaľ ide o migračný manažment a pokiaľ ide o pokus o zníženie migračných tokov plitnúcich do Európy. Ako som už povedala, e, toto partnerstvo je teda nastavené na základe tejto skutočnosti s kľúčovými krajinami pôvodu a tranzitu, kde sa snažíme dosiahnuť stredno krátko aj dlhodobé ciele v oblasti migrácie, ale z hľadiska praktického eh, hlavný cieľ pre väčšinu eh, európskych politikov je, aby readmisí a návratov bolo viac a aby tieto dohody sa podpisovali. 5 afrických krajín bolo, po, boli tie pôvodné krajiny, mali Senegal, Etiópia, Niger a Nigeria, to, boli tie, hm, to bolo tých 5 krajín, ktoré najprv to podpísali, potom sa pridali aj ďalšie. Tento rámec eh, partnerstva otvára viaceré e, rozmery. Poprvé, bezpečnosť a vnútorná agenda EÚ, pokiaľ ide o migráciu, dominuje tomuto partnerstvu. To znamená, že väčšina opatrení sa snaží e, zvyšiť kontroly na hraniciach, znižovať e, migračné toky a zvyšovať návraty do tretich krajín, čo je taký krátkodobý pohľad, ktorý sa snaží reagovať na presuny ľudí a dať istý signál, že tie toky boli pozastavené, ale ignoruje to skutočnosť, že keď nejaké migračné cesty zatvoríte, tak sa otvoria zase iné a to potom bude iba podporovať e, rôzne siete e, obchodovania s ľuďmi. Potom e, druhá vec je, že africké krajiny častokrát a ich záujmy sa dávajú bokom v rámci tohto partnerstva. Rada som počula predtým, že bolo povedané, že EÚ dáva niečo africkým krajinám na stôl, tak povedz, aby tie boli um, ochotné spolupracovať, pretože momentálne uh, ich sa myslím, nezohľadňujú. Oni väčšinou nemajú záujem o to, aby sa riešila migrácia. Keď sa beriete krajinu ako Senegal, tak viac ako 13% ich HDP e, pochádza z peňazí, ktoré im migranti žijúci v zahraničí posielajú domov, čo je dvakrát e, viac než e, oficiálna rozvojová pomoc, ktorú dostávajú. Čiže to znamená, že treba nastaviť bezpečné a právne spôsoby alebo legálne spôsoby, ako títo ľudia sa môžu dostať do Európy, napríklad facilitácia víz alebo pracovné povolenia. Mnohí experti e, otvorili otázku také miery tieto partnerstva sú skutočnými partnerstvami e, medzi dvoma reálnymi partnermi, ktorí by boli rovnocenní. Rozvojová spolupráca sa používa v týchto, spolu, e, v týchto partnerstvách ako istá páka, aby tieto krajiny za peniaze spolupracovali s našou agendou v oblasti migrácie to je napísané vo viacerých dokumentoch celkom otvorene, teda že kombinácia pozitívnych a negatívnych stimulov sa bude používať na to, aby e, krajiny spolupracovali a e, tie krajiny, ktoré nebudú spolupracovať, budú mať isté dôsledky z toho vyplývajúce. Vychádzame teda zo, z predpokladu, že e, rozvojová pomoc zastaví migráciu a že vylepšenie ekonomických príležitostí zastavia, um, zastaví tiež migráciu, ale uh, štúdie ukazujú presne opak. Keď ľudia majú lepšie ekonomické prostriedky, väčšinou uh, skôr začnú ašpirovať uh, na takúto migráciu, ekonomickú migráciu. A častokrát uh, tie naj... Uh, chudobnejšie krajiny, ktoré nie sú strategické z nášho pohľadu bezpečnostného, môžu potom istým spôsobom byť prehliadané z hľadiska rozvojovej spolupráce. Ďalší prvok, ktorý je problematický podľa nás, je skutočnosť, že ľudské práva jasne nie sú prioritou v takýchto partnerstvách. Tieto partnerstva sa e, rokujú alebo vyrokovajú s krajinami, ktoré častokrát nemajú dobré výsledky dobrú situáciu, pokiaľ ide o ľudské práva a chýba tam taký dobrý monitorovací mechanizmus, pokiaľ ide o tieto partnerstva. Napríklad e, spolupráca s Líbiou, to je jasný problematický príklad. Pokiaľ ide o Niger, tam sa častokrát e, e, tento príklad používa na to, aby sme ukazovali, že tieto partnerstvá sú úspešné, ale treba to vnímať aj z istej perspektívy. Ak sa pozrite na taký dlhodobý pohľad, niektorí experti v regióne e, si dávajú otázky, pokiaľ ide o to, že ak sa sústredíme na riadenie migrácie v Nigere, Nigeri, e, tak e, je to istým spôsobom prepojené na stabilitu v nestabilnom regióne a zároveň e, mladých ľudí čas takýmto spôsobom vlastne dávame do rúk e, zločinských gengov. To, že, gengov, to, že e, sa viacej kontrolujú hranice, to znamená, že sú potom, alebo otvárajú sa nové cesty v púšti, ktoré sú ešte nebezpečnejšie ako tie prvé. Aby som to uzavrel, myslím si, že jeden z problémov v týchto partnerstvách je skutočnosť, že tento mm, prístup sa sústreďuje najmä na navracovanie alebo navracanie e, ľudí naspäť, ale nepodporuje sa e, dôveryhodnosť EÚ, pokiaľ ide o podporu ľudských práv e, v globálnom svete. Toto potvrdila aj správa, ktorú sa objednali na DGDF, teda vplyv, pokiaľ ide o ľudské práva, čo sa týka teda EÚ, sa kvôli takýmto partnerstvám znižuje. Krátkodobý pohľad, ktorý sa venuje iba bezpečnostnému prístupu, teda že sa snažíme skôr zastaviť migráciu, než nejakým spôsobom ju facilitovať alebo teda vytvoro, vy, e, vytvarovať alebo ovplyvňovať, e, to z hľadiska dlhodobého môže negatívne ovplyvniť naše vzťahy s tretimi krajinami. My si myslíme, že taký vyváženejší alebo e, flexibilnejší prístup by mal byť v týchto partnerstvách nastavený tak, aby sme dali aj niečo pozitívne do toho vzťahu s partnerskými krajinami, napríklad e, bezpečnú a legálnu migráciu, ktorá teoreticky v tom partnerstve by mala byť obsiahnutá, ale častokrát reálne nie je. Pokiaľ ide o závery a nejaké odporúčania, treba podporiť e, e, cieľ 10.7 spomedzi rozvojových udržateľných rozvojových cieľov, teda podpora bezpečnej a legálnej migrácie, študentské víza, a tak ďalej. Takisto podpora a ochrana rozvojovej pomoci, e, aby teda nebola zneužívaná nejakou instrumentalizáciou a nejakým podmienením. Napríklad aj v Lisabonskej zmluve napísané, že táto rozvojová pomoc je e, v prvom rade určená na boj proti chudobe. Takisto treba zdôrazňovať ochranu ľudských práv pri vzťahu s tretími krajinami a e, treba to aj primeraným spôsobom monitorovať Takisto treba sa uistiť, že spolupráca s tretími krajinami neznamená zvyš, znižovanie právnych záväzkov EÚ, pokiaľ ide o migrantov a utečencov a ich práva. Tu v Európskom parlamente si myslím, že je dôležité povedať, e, že je dôležité, aby aj europoslanci plne monitorovali to, ako e, bežia tieto partnerské dohody a myslím, že ako politici takisto máte povinnosť snažiť sa e, E, medzi ľuďmi, medzi našimi obyvateľmi hovorí o tom, čo to naozaj migrácia je, pretože väčšina e, politík e, skôr z takého negatívneho pohľadu hovorí o migrácii, boji proti migračným tokom, prepojenie na bezpečnosť a tak ďalej. To znamená, že ľudia častokrát nevedia, čo to migrácia reálne je. Ľudia sa boju, boja migrantov, nevedia, prečo ľudia migrujú a teda treba to e, sa snažiť začať do takého pozitívnejšieho rámca a komunikácie o téme migrácie. Ďakujem pekne. Posledný rečník je doktorka Violeta Moreno Lax z univerzity, Queen Mary University v Londýne. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže s dovolením vám eh, predstavím eh, rámec partnerstva v oblasti migrácie a jeho účinky. Pro druhú prísvitku, prosím. Takže MPF sa stal takým novým, nov, takou novou šablónou pre európske externé vzťahy, alebo teda v rámci balíčka eh, založená v princípe more for more, viac za viac. A ehm, tuto chcem hovoriť o eh, podstate, o praxi a o teda bilanciách, ako to tu teraz vyzerá, ďalšia prísvitka. Podľa textu e, komisie, kde bol návrh e, MPF, tam sa máme sústreďovať na riadenie migračných tokov, e, taktiež spolupracovať a viesť partnerstvo s tretimi krajinami. Taktiež sa tam zahrňa demokratizácia, pomoc pri rozvoj týchto krajín. Musíme riešiť hlavné príčiny migrácie, taktiež faktory, ktoré vyháňajú týchto ľudí a je treba zaviť globálny prístup k mobilite, mať krátkodobé ciele, čo týka napríklad boja proti pašovaniu ľudských bytostí, obchodná s ľudskými bytostiami a taktiež našim cieľom je napríklad otázka readmisí a návratov. Takže čo je podstatou tohto rámca? Na rozdiel od globálneho prístupu k migrácie a mobilite, na základe záveru Rady z júna 2016, kde bola táto schéma schválená, tak nám ide o to, že sústredujeme na prevenciu nelegálnej migrácie, a tuto citujem z textu. Takže tento cieľ chceme dosiahnuť akýmkoľvek akýmkoľvek prostriedkami, nejakými dočasnými ustanoveniami. Pokiaľ teda na formálne sa ešte čaká, musíme využiť všetky stimuly, ktoré máme k dispozícii alebo teda prostredníctvom e, našej externej zahraničnej politiky, prostredníctvom obchodnej politiky, rozvojovej politiky, tak ako povedala kolegyňa z Caritas. A taktiež hľadáme synergie, to je dôležité, s členskými štátmi a to snažíme sa harmonizovať s bilaterálnymi krokmi, napríklad čo týka Líbie alebo Turecka, taktiež v závislosti od celkovej politickej situácie ďalšia prísvitka. Takže v praxi, čo MPF znamená v teréne, v praxi, čo sa týka našich hlavných cieľov, od vypuknutia e, utečenskej krízy v lete 2015 MPF vykonal mnoho krokov, ktoré e, implementujú podstatu radu, rozhodnutia rady, ktoré som spomenula. Taktiež tu máme zdroje v rámci EUNAFORMED Sofia, Triton Plus a EUBAM Libia. Tieto zdroje boli mobilizované preto, aby sme navyšili líbyjské kapacity na zadržiavanie a odrážanie nechcených tokov. Viac než 100 e, e, miliónov eur bolo presmerovaných z Afrického fondu na e, školenie libyských pohraničníkov, tak aby sme posilnili e, ochranu južnej hranice Líbie, teda hranicu, ktorá potom vedie na Saharu. Taktiež sme ich podporili e, politicky aj hospodársky a mimovládka Code of Conduct taktiež povedala, že v praxi sú tieto kroky e, komplikované Podpísali sme memorandum o porozumení e, s vládou e, Serraího a podľa nedávnej správy z júna 2016 e, kroky EÚ aj naše ambície musia byť tak zase posilnené. Čo sa týka migrantov, tak tieto koordinované zásahy viedli k tomu, že už nie sú tam zadržiavaní, kde boli mučení, e, znásilňovaní a niekedy zotročovaní. A video, ktorého link vidíte na tejto priesvitke, bohužiaľ nemôžem pustiť technický dôvod, dôvodov, ale môžete sa na neho pozrieť sami. Tam sa ukazuje priama spolupráca medzi e, talianským námorníctvom, medzi eh, námorným záchranným centrom eh, v Ríme a taktiež libyskými, eh, libyskou pobrežnou strážou. Sú tam teda ukázané záchranné akcie, ktoré Libia vykonáva na talianské prianie keďže Libia ešte musí vyhlásiť vlastnú zónu e, vyhľadávania a zachraňovania ľudí. Nemajú vlastné koordinačné centrum pre záchranu na mori alebo vlastné kapacity v tejto súvislosti. Takže v žiadnom prípade to nie je bezpečné miesto pre tie osoby, ktoré boli vylovené zo e, Stredozemného mora priame prepojenie medzi talianskými úradmi, ktoré konajú s európskou podporou, alebo aspoň bez toho, že by ich EÚ priamo odsudila, ani teda členské štáty. Tieto priame prepojenia medzi talianskými úradmi a líbiskou pobrežnou strážou a tá podstata ich zásahov ukazujú, že Taliansko a EÚ tam sú teda priamo zapojené a sú tam teda kroky, e, ktoré e, vedú nebezpečenstvo pre migrantov, pokiaľ sú navrátení na libyské územie. A týmto sa porušuje princíp e, nenavracania, taktiež ľudské práva. Máme medzinárodný článok ohľadom zodpovednosti štátov a taktiež výklad Štrasburského súdu v prípade Hirsi a nedávny rozsudok ND. and NT. Takže čo týka bilancie MPF, tak tá je dosť pochmúrna, pretože sa týmto mení eh, charakter našej rozvojovej politiky a nástroje, ktoré mali e, slúžiť na znižovanie miery chudoby, sa stali nástrojmi na zastavenie migračných tokov. Taktiež externé vzťahy boli externalizované prostredníctvom memoranda o porozumení a rôznymi ďalšími dohodami, ktoré sú v jadre MPF, takže tieto e, kompakty alebo teda komplexné balíčky, na ktorých sa EÚ dohodla s Libiou a s ďalšími krajinami, e, nesú pod demokratickou kontrolou. EÚ tam nemá v týchto dohodách e, v podstate žiadne slovo. E, a článok 116 bol v podstate absolútne obidený. Ďalej nemáme žiadny spôsob, ako dohľadať, do, dohliadať na to, ako sa využívajú financie. Čo sa týka to zásadného financovania, tak nevieme, či tieto peniaze idú na to, aby sa financovalo porušovanie ľudských práv, alebo či možno sa e, tým podporujú pašeráci. Ďalej, naše právne záväzky sa títo zmekčujú a tým je tu aj riziko, že sa podkopávajú princípy právneho štátu, vrátanie možností opravných prostriedkov a procedurálnych záruk. Takže tieto nové nástroje exponenciálne zvyšujú riziko náhodnosti a beztrestnosti. Preto moje odporúčanie je také, že by sme sa mali vrátiť k začiatkom európskeho zahraničného práva a princípom, ktoré inšpirovali E, vytvorenie EÚ, ako je stanovené v článku 21 zmluvy. Toto by e, znamenalo lepšie investície, návrh demokracii, k princípu právnemu štátu, k rešpektu ľudskej dôstojnosti, princípu e, rovnosti a solidarity a taktiež by sme tým rešpektovali princípy EÚ, ktoré sú stanovené v charte aj v rámci medzinárodného práva. Ďakujem za pozornosť. Pokiaľ vás zaujíma plná analýza, tak Môžete si vyhľadať tieto dva linky, ktoré som tu uviedla. A taktiež máte k dispozícii papierové kopie u sekretariatu výboru Libe. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme prejsť rovno k otázkam poslancov, takže prosím všetci tak 2 až 3 minúty. Samozrejme, každý sa chce vyjadriť, takže 2 až 3 minúty. A začneme s Sophie Intfeld. Mne hovorí stručne, lebo väčšina z vecí, ktoré by som bola bývala chcela povedať, povedali pani Bodie a pani Moreno Lax. Vy ste dokonale popísali situáciu. Chcem tomu dodať len jednu malú vec. My vždy máme dosť krátku pamäť. Možno niekto si myslí, že je dobré podpísať dohodu s Líbiou a síce teda poslať tam peniaze, to už sa dialo možno čo pred desiatimi rokmi, to urobil Berlusconi, taktiež Európska komisia urobila dohodu s Líbiou a to taktiež nemalo veľký úspech. Takže myslím si, že by sme si mali položiť otázku, ako chceme účinne nad týmto dohliadať, pretože ja som včera po obede bola frustrovaná, teraz som opäť frustrovaná, pretože máme takéto schôdze stále dokola a všetci sme šokovaní a nahnevaní, ale čo robíme ako Európsky parlament? Využívame plne všetky naše právomoci, všetky pro, dostupné prostriedky, aby sme mohli vykonávať efektívny dohľad napríklad naše rozpočtové právomoci. No a ako chceme zaručiť, že členské štáty budú rešpektovať zmluvy a zaznamenajú pokrok v súvislosti s európskym azylovým systémom a nebudú sa snažiť obchádzať zmluvy. Pretože v podstate to robia. A bohužiaľ, nie som rada, že to musím hovoriť, všetky tieto dohody v podstate sú proti zmluvám. Máme právne nástroje, členské štáty ich odmietajú používať a namiesto toho si hľadajú nejaké cestičky von. Takže, pán predseda, prosím, povedzte mi, aké my máme právomoci a ako ich využijeme, aby sme zaručili, že sa to bude všetko riadne regulovať, že to bude opäť spadať do rozsahu pôsobnosti zmluv. Ďakujem, Barbara Spinelli. Chcem sa poďakovať eh, tí, ktorí prezentovali. Osobitne Violeta Moreno Lax a pani, ktorá prezentovala za Caritas, ktoré mali informáciami nabité prezentácie. Chcela by som hovoriť o tom, čo predstavuje e, úspešnú vonkajšiu politiku v zmysle toho, čo e, povedal teda čo povedal zástupca SVČ mne sa zdá, že politik je návratov v princípe, pretože politika susedstva sa prejavuje alebo pretavuje do politík viac menej rigoróznych na úrovni návratov. Ak tieto sú zle nastavené, je jedno, či sa stanú e, nie bilaterálne, ale stanú na, posunú sa na úroveň EÚ alebo spoločenstva, tak keď potom sú neúspešné alebo zlé. A sú zlé preto, pretože sa výrazne opierajú neokoloniálny rozmer. I prijímané sú rozhodnutia, e, ktoré blokujú ľudí tam, kde žijú e, za cenu ich smrti. A preto je tu isté vyjadrenie, istá fráza, ktorú ste použili aj vy, pán Kapriči, je, že tieto populácie, títo ľudia sa musia stať dospelými. Ale čo to znamená? My hovoríme, že toto sú tí, tí mladí, toto je práve to nastavenie a ten postoj neokoloniálny. A teraz e, sa dostávame k vzťahu medzi Európskou úniou a medzi vonkajšou politikou EÚ a e, medzi medzinárodnými organizáciami ako OSN, ako je dohovor o ľudských právach. Európska únia dostala viacero informácií e, zo strany medzinárodných organizácií, pokiaľ ide o Líbiu minulý rok v decembri a pravidelne a systematicky od nich odhľadala, neprihľadala na tieto politiky. My sme išli cestou politiky proti tomu, čo hovorili medzinárodné organizácie. My sme venovali veľké časti e, rozpočtu na to, aby sme tento jav obmedzili, aby sme zabezpečili, že tí ľudia, ktorí pochádzajú z Afriky, zostanú vo svojich väzeniach, tak povediať, v Afrike. Ja poviem jednoducho, Taliansko o tom vie, a toto je presne tá politika, ktorá, ktorú si osvojila osvojilo fašistické Taliansko voči Afrike, keď ignorovala to, keď ignorovala teda to, čo hovoril no, Liga národov. Ďakujem. Bodil Valero, please. Ďakujeme, Bodil Valero. Ďakujem. Taktiež mám veľa otázok pre pána Gabričiho, ale už o tom hovorili predrečničky. Myslím si, že náš problém je taký, že členské štáty nepríjmajú tečencov. Nie všetky príjmajú tečencov. V Jordánsku jeden z piatich ľudí je utečencom a v si, že v Libanone je to ešte väčší pomer, pretože tam majú ešte aj palestíncov, no a v Európe to je oveľa menej. Nie sme solidárni ani s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú, ani medzi sebou. No a vy hovoríte o holistickom prístupe, o riešení na mieru. No ale keď sa pozrieme na takéto riešenia v praxi, tak je to úplne iné než tie pekné slova, pretože niekedy nám komisia predloží nejaké pekné slova, no ale ako hovorili posledné dve predrečničky, všetko je to o tom, že chceme ľudí udržať za hranicami. A jedna z hlavných otázok tuto sú tie legálne spôsoby, ako sa dostanú. Pani Bodo hovorila o právnych, pardon, o legálnych spôsoboch. No máme tam ľudí, ktorí prichádzajú z vojnových území, ale aj ľudí prichádzajú z iných dôvodov, napríklad mm, pra, migranti, ktorí prichádzajú kvôli práci. Máme tu aj na jednej strane e, teda modú kartu pre tých vysoko kvalifikovaných migrantov, ale e, títo ľudia, ktorí prichádzajú z týchto krajín, ktoré závisia potom od peňazí, ktoré budú posielať títo migranti, tak tí ľudia nema, nie sú vysoko kvalifikovaní. Takže potrebujeme legálne spôsoby aj pre takýchto ľudí, pre každý typ migrantov a musíme byť solidárnejšie medzi sebou. Ďakujem. Thank you, Marie-Christine Ďakujem, Marie-Christine Veržia. Merci, monsieur le président. Merci. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj tým, čo vystúpili. Bolo už povedané veľa zaujímavého a s jednou vecou veľmi súhlasím a to síce, že všetci by si mali dávať pozor na to, akými slovami o týchto témach rozprávame. Napríklad hovorili sme o tých negatívnych e, prístupoch. Naozaj treba lepšie poznať aj tie čísla, e, mať taký holistický prístup, tam tiež súhlasím, e, aby lepšie ľudia poznali realitu celej migrácie, celkovej migrácie do EÚ a nesústredovať sa aj v nadpise našich výpočutí iba na tú nezákonnú migráciu, ako keby to bola celá migrácia kým sa na to budeme pozrieť takýmto spôsobom, tak myslím, že budeme nevhodným spôsobom hovoriť o týchto otázkach. Čo to sú tie migrácie, o ktorých dnes hovoríme, to sú tie nezákonné e, migrácie, e, migrácia z rozvojových krajín. E, to ešte e, presne znamená, že neexistuje aj legálna migrácia do EÚ a je dosť výrazná. A keď budeme mať holistický prístup, tak treba sa na to pozrieť takto globálne. E, pokiaľ ide o tú európsku agendu migrácie, keď sa na to pozrieme, ako vyzerá, je to veľmi smutné. V roku 2015 boli 4 možnosti, vy ste to povedali už predtým keď sme sa pozreli na to, ako, kde sa dosahuje pokrok, tak iba v tej represívnej zložke kontrola hraníc, navrácanie ľudí. Samozrejme, trochu to preháňam, trošku, trošku, ale v zásade ten opis je férový. Čiže proste chýba nám rovnováha a kým táto rovnováha nebude dosiahnutá, tak naďalej budeme umožňovať, aby e, títo obchodníci s ľuďmi e, obchodovali s ľuďmi a hľadali si nové cesty. Včera som čítala článok vo francúzskej tlači, kde je napísané, že momentálne sú isté cesty e, z Turecka do Talianska cez všelijaké jachty a jedno miesto stojí 6 e, tisíc eur pre ľudí, ktorí majú tieto prostriedky. A ostatní e, začnú brať e, E, e, idú teda z Alžírska e, na Sardíniu, potom samozrejme ešte predtým idú cez púšte, tie sú nebezpečné, čo nám potom ľudia povedia, veď máme čoraz viac mŕtvych ľudí, ešte, ešte viac dokonca na Sahare alebo v Sahare, než v stredozemnom mori. Ako s týmto budeme pracovať? A potom chcem sa spýtať e, konkrétne, pokiaľ ide o Líbiu a politiky voči Líbii. Ja som bola v septembri v Tunisku a videli sme realitu týchto politik, tie poriadne ani nefungujú, aj keď nám to hovorili takým nekonkrétnym spôsobom, ale jasne to z toho vyplynulo nakoniec. E, čiže ako tieto e, politiky sa stanú skutočnými politikami partnerstva, ako reagujú reálne na potreby obyvateľstva, ako môžu byť európske e, politiky, ktoré v tomto rámci sú, ktoré reagujú na mm, mm, potreby obyvateľstva, e, kým budeme mať my privilegované, privilegované vzťahy s nejakými diktátormi, ako je napríklad možné akceptovať to, čo sa deje v prípade Gabonu. Jediná alternatíva to je to, o čom sa tu hovorilo, teda skutočné politiky mobility. A to je zodpovednosť Európskej únie, čo týka prípravy celosvetovej dohody alebo globálnej dohody o migrácii, aby sme naozaj vytvorili právo na mobilitu. V opačnom e, prípade e, iba tretina ľudí má právo na svete na mobilitu. A v skutočnosti dobré, e, dobré riešenie bude vtedy, keď všetci ľudia budú mať toto isté právo e, na mobilitu a samozrejme v súlade s hodnotami e, alebo so správnymi hodnotami. Ďakujem pekne. Ďalej Eli Schlein. Ešte niekto sa hlási? Prepačte, ospravedlňujem sa. Takže zoznam nebol úplný. Malin Björk sa hlásila pred Eli Schlein. Takže Malin. A potom Eli. Ďakujem. Ďakujem aj hosťom. Nuž, rečnička za Caritas, aj pani Moreno Lax. Myslím si, že vaše prezentácie boli veľmi jasné, jasne hovorili to, čo sme počuli aj z iných zdrojov. Táto predstava o partnerstve v podstate narúša našu bežnú predstavu o partnerstve. Európske záujmy sú v centre takéhoto partnerstva, o ktoré sa tu snažíme, a rokuje sa vo veľmi úzkom rámci. Hovorí sa len o migrácii, o utlmení migračných tokov, ale myslím si, že toto je trochu ošemetná vec. A to, čo som tu počula, tak to je šokujúce. Taktiež ma šokovalo to, čo niekto povedal, že by africké vlády sa mali začať chovať ako dospelí, pretože toto je niečo, čo mi pripomína kolonializmus. A už sme raz v Afrike vytvorili hranice. Čo, chceme tam ísť ešte raz a zase im ich tam vytvoriť? Mali by sme sa poučiť histórii a pracovať na skutočnom partnerstve pretože e, mávať modrou vlajkou to nepomáha, pokiaľ je trochu nahnedlá. Takže otázky ľudských práv, právneho štátu sú dôležité, mali by sme ich zadovaje v rámci našich vzťahov s tretimi štátmi. Takže súhlasím so Sofie Interfeld. Čo môžeme robiť? My ako Európsky parlament máme dohľad nad rozpočtom, takže by sme sa mali zamyslieť nad tým, že by sme prestali financovať EU Afrika e, Trustový fond a taktiež militarizáciu. Toto je súčasťou našich dohôd s tretimi krajinami. Myslím si, že určite tu ešte nás čaká veľká, e, veľký kus práce a že musím začať na tom vážne pracovať. Ďakujem, Eli Schlein. Ďakujem. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste povedali, pani Moreno Lax a pani Bode. Ďakujem, že nám pripomínate, že 86 všetkých e, vysídlených ľudí sa nachádza, na svete sa nachádza v rozvíjajúcich sa krajinách. A určite Taliansko je zodpovedné za to, čo sa deje. Rada Európy taktiež zaslala talianskej vláde list, kde e, pripomína príslušné rozhodnutia. 6. novembra zomrelo 5 migrantov vrátane štvoročného chlapca, zatiaľ čo libyská pobrežná stráž bránila Sivoču pri záchrane týchto osôb. A včera rovnaká situácia. Lode sa snažili zasiahnuť a vyťahnuť ľudí z mora, ale trvalo to 4 hodiny, než e, líbyská pobrežná straž zasiahla. Čo týka toho rámca pre, migračnú, pre spoluprácu v oblasti migrácie, tak parlament tam hrá až druhé husle. Vidíme, že politiky rady a komisie vedú k externalizácii našich hraníc a taktiež externalizácii zodpovednosti. Vidíme to aj v dohode s Tureckom, s Líbiou, v partnerskom rámci s africkými krajinami. Vidíme, že prostredníctvom e, testov bez nepripustnosti sa toto snažia vpašovať aj priamo do európskeho azylového systému. Podľa mňa by to tam nemalo byť. Ja som predsedničkou skupiny pre migráciu v rámci výboru pre rozvoj. No a my sme mnohokrát vyjadrili naše obavy pre to všetkým v súvislosti s dvomi aspektami, o ktorých ste hovorili. Propor- e, podmienenosť e, manažmentu hraníc je proti článku 208 zmluvy, je to nepriateľné. V článku 208 sa hovorí, že hlavným cieľom rozvoje spolupráce je vykorenie chudoby, ale čo týka našich akcií v Nigérii a v Sudáne, tak je jasné, že tam nám tam nede o toto. Všetky naše e, snahy sa zameriavajú na správanie hraníc a budovanie kapacít. Takže peniaze sú nasmerované na otázku správania hraníc, kontroly hraníc a toto nie je správne. Druhá vec, som takého to prístupu riskujeme, že narušíme naše vzťahy s africkými partnermi a že sa oni obrátia na iných partnerov. Uvidíme, čo sa, bude, čo sa stane v Abidžane. No a že sa budeme sústredovať len na krajiny, z ktorých E, ktoré sú na tejto migračnej trase do Európy a budeme zabúdať na tie ostatné krajiny. No a nie len, že to nie je efektívne, ale taktiež to môže všetko zhoršiť, pretože väčšinou tam máme takúto okrajovú migráciu, z Afriky, ale sú to aj, je to africké spoločenstvo, ktoré sa kladá na voľnom pohybe, takže z dlhodobého hľadiska môžeme všetko zhoršiť. Takže myslím si, že takéto politiky by sme už nemali ďalej robiť. Ďakujem. Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. Možno e, rozdielne od iných kolegov by som sa chcela poďakovať všetkým trom rečníkom, pretože možno nesúhlasím e, so všetkými vyjadreniami alebo názormi, ale pochopila som to tak, že všetci traja rečníci jasne sa vyjadrili, že sústrediť sa len na uzatváranie našich hraníc a sústrediť sa len na diskusie o návratoch nepomôže. Pretože počas storočí migrácia sa diala v rôznych miestach z rôznych dôvodov a jednoducho to nemôžeme zastaviť len tak. Ak sa ju pokúsime zastaviť tým, že uzatvoríme hranice, alebo tým, že sa budeme snažiť e, delegovať túto úlohu, alebo externalizovať ju na iných. Jedinú vec, ktorú týmto dosiahneme, je, že zvýšime cenu za migráciu. Ja nehovorím o konkrétnych peniazoch, ktoré platíme e, pre tých, ktorí teda mm, ľudí prevážajú, ale vybavíme ich viacerými spôsobmi a prístupmi, ako to riešiť Samozrejme, toto je vec, ktorá sa týka hlavne členských štátov. Ak sa budeme sústrediť len na zatváranie hraníc, ak budeme hovoriť na použití prostriedku návratov, ak to budeme sa snažiť realizovať na úrovni členských krajín, tak e, o čo zjavne prídeme je rešpekt, ktorý požívajú v rámci krajín po celom svete, teda tretich krajín. Stratím rešpekt kontinentu, ktorý je silný, ale aj kontinentu, ktorý organizuje súkromie slobody, ľudské práva pre všetkých občanov. A ak budeme pôsobiť dojmom, že toto sú veci, ktoré sa týkajú len občanov EÚ, ak nebudeme iných podporovať alebo nebudeme ich smerovať touto cestou, tak to nikdy nebude fungovať. E, partnerstvo nie je len otázkou peňazí, aj tu všetci traja rečníci na to poukázali, musíme nájsť spôsoby, ako dať priestor na legálny pohyb v rámci týchto krajín, keď hovoríme o uľahčení vízového režimu, keď hovoríme o zákonných spôsoboch, ako získať pracovné povolenia. A dám príklad z krajiny, ktorú veľmi dobre poznám. Je prekvapivé, že v takýchto situáciách niektorí vycestávajú do Číny a hľadajú takých ľudí, ktorí boli ochotní pracovať v Nemecku, namiesto toho, aby našli podobné usporiadanie s ľuďmi, ktorí pochádzajú z afrického kontinentu moja prvá otázka teda znie, čo môžeme spraviť, aby sme dokázali zatlačiť na staré členské štáty, tak povediať, aby sa stotožnili s takýmto pohľadom a aby pripravili patričné kroky. Čo môžeme spraviť na to, aby sme vyvinuli tlak na viac členských štátov, namiesto toho, aby sme si založili ruky a povedali, o, toto je tak ťažké, aby sme e, nabrali tú odvahu a vybavili ich e, sami alebo zvyšili ich, ich, ich právomoci, aby to dokázali robiť. Lebo ja vidím, že my lamentujeme, že toto sa nedieje a prečo nerobíme tie vhodné a príslušné kroky na to, aby sme zvládali túto výzvu. Ja si myslím, že všetky vlády, bez výnimky, všetky tie vlády sa preukázali ako slabé. Nie sú to silné vlády, neujali sa tejto výzvy, nehovoria občanom, áno, je to výzva, nie je to jednoduché, nenájdeme v krátkodobom horizonte nejaké riešenie, ale Pracujeme na tom, dôverujte nám, nájdeme riešenie, robíme takéto kroky a zvládneme tú situáciu. Nerobia to. Oni si zakladajú ruky teda a snažia sa túto vec delegovať na niekoho zvonka. Toto nebude fungovať. Potrebujeme viac Európy a viac odpovednosti aj v rámci vonkajších činností e, smerom na Úniu a nie na členské štáty. Pani Honberg, skôr ako dostanú priestor rečníci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem rečníkom za veľmi zaujímavý popis situácie. Prvá vec, ktorá mi napadá, sa týka návratov. To je tak dôležité hlavne pre krajinu ako Švédsko, ktorá má asi 80 tisíc ľudí, ktorých treba, kde treba zabezpečiť návrat. Máme veľké problémy, počuli sme aj tu že sme proti núteným návratom, ale čo máme robiť, keď máme takúto situáciu, keď žiadame od ľudí, aby opustili krajinu jedenkrát, dvakrát, trikrát. Švédska legislatíva stanovuje, že nemôžete osobu donútiť odísť, takže musíme sa ubezpečiť, že to bude fungovať a dúfame, že ozoverieme dobré dohody s piatimi dotknutými krajinami ohľadom návratov. To, čo ste povedali ohľadom tých sum, ktoré posielajú naspäť e, migranti do krajín pôvodu, hovorili ste o 30% a myslím, že tam tých peňazí ide viac. E, teda po Švedsku videla som dokumentárny film o migrantoch z týchto krajín, kde posielajú svojich synov, teda z týchto krajín do Európy, aby tam pracovali, aby takto podporovali svoje rodiny v krajine pôvodu, lebo vidia, že tak urobili napríklad susedia, že to funguje. Často sú to mladí muži, ktorí prichádzajú do Európy, zrejme musia chvíľu počkať, kým je spracovaná ich žiadosť. Zatiaľ pracujú nezákonne, nelegálne na čiernom trhu, aby mohli potom e, zasielať tie peniaze, tie čiastky späť svojim rodinám. Takže treba sa na to pozerať z tohto uhla pohľadu. Ľudia hovorili o zákonných spôsoboch, veľa hovoríme v tejto snemovni o zákonných spôsoboch. Myslím, že každý členský štát si sám musí určiť, či sú ochotní akceptovať nejaké kvóty, ale myslíte si, že nelegálne emigrácie migrácia sa skončí, len preto, že prídeme s nejakými zákonnými spôsobmi. Treba si uvedomiť, čo sa deje, keď e, zaplatíte 6000 eur, aby ste prišli do Talianska alebo na Cyprus loďou. A to nezastaví sa len preto, že Európa príde s nejakými zákonnými spôsobmi pre migráciu. Mysleli ste na to? Teraz dostanú priestor rečníci, pán Kapriči. E, ďakujem pekne. Najskôr chcem povedať, že súhlasím aj s ostatnými rečníkmi, ktorí vystúpili Jediná drobná pripomienka je, že to, čo zaznelo, je úplná pravda. Treba to ale dať do správnej perspektívy, pretože to sú len isté časti tej skladačky a nie je to tá skladačka celá. A ak mi dovolíte, ja sa veľmi rýchle vrátim k Tampere, samitu Tampere v roku 1999. To bol prvý európsky summit, ktorý bol venovaný migrácii, spravodlivosti a vnútru to bolo po vstupe do platnosti e, Amsterdamskej zmluvy. To bolo prvýkrát, kedy bol menovaný aj e, komisár e, Portugalec Antonio Vitorino pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Mnohí ľudia, ktorí tu sedia, si na ňu nespomínajú a ja si ho ja si ho pamätám, pretože ja som bol jeho hovorcom a zostával som mu tlačové vyhlásenia. A v tlačových vyhláseniach sme uvádzali spoločný európsky azylový systém, bez ktorého sa nepohneme. Po druhé, veci, ktoré treba robiť v duchu solidarity vo všetkých členských štátoch, vrátanie hraničných kontrol a tak ďalej a tak ďalej, aby sme kontrolovali tých, ktorí prichádzajú nezákonne utečenci alebo nie, v rámci hotspotov, ale v duchu solidarity vzájomnej. Potom ďalšia časť, ďalší sektor, veľmi zaujímavé. Prosím, pozrite sa na reálne, skutočné čísla, keď eh, idete do ulic eh, a opýtate sa nejakého Belgičana, aké je percento ľudí, ktorí nelegálne sa zdržiavajú v Belgicku a ktorí prichádzajú z líbyjskej trasy alebo z stredného, strednej stredomorskej trasy a oni povedia 20-30%. Viete, aké percento sa udáva? Priemerné, teoretické, pretože sú nezákonní, nelegálni. Určite menej ako 5% sa uvádza oficiálne. To znamená, najväčší problém e, v rámci e, ministerstva vnútra Belgická je zamentem letisko, kde ľudia prichádzajú nezákonné vízami a potom predlžujú svoj pobyt nelegálne, zdržiavajú sa dlhšie. Mohli by sme pokračovať v týchto veciach. Ďalšia vec, zákonné cesty, zákonné spôsoby. Tampere 99. Ja sám som bol autorom tlačového vyhlásenia a pozriem sa na pani Schlein, pretože v Taliansku bola tá situácia veľmi delikátna. Komisia prišla s návrhom zaviesť lepší, regulovaný spôsob zákonného prichádzania do EU, vrátane, pretože to je otázka ponuky a dopytu, pracovných príležitostí na európskom pracovnom trhu. Jeden z návrhov sa týkal prísunu sezónnych pracovníkov do Európy zákonným spôsobom, legálnym. Konkrétne sa to týkalo aj Talianska v tej dobe pre ľudí, ktorí pochádzali zo subsahárskej Afriky e, na, kvôli zberu rajčín. E, návrh prichádzal od komisie, predseda bol e, Prody, lavičiar, viac ako pravičiar. V tom čase tam bola zvláštna náhoda, z tých 15 členských štátov 13 malo lavicové vlády, len dve krajiny neboli lavicové Všetky súhlasili v tom čase a to bol moment, e, kedy to bolo treba implementovať. V Taliansku došlo k zmene vlády. Berlusconi e, prišiel k moci. A kvôli tomu, že sa tam zmenili mocenské pomery, tak oni zabili, tak povediať, tento návrh E, takže tí, čo prichádzali zo Senegalu, tí, ktorí riskovali svoje životy, povedali im, aby 3-4 mesiace ešte počkali e, za, za ten čas, ale oni získali toľko peňazí, koľko za celý rok nezarobili pre rodiny. A v Taliansku e, ochotne im povedali Jozef, alebo akokoľvek sa volali, ako sa má tvoja rodina, ako sa má tvoja žena, dobre, vidíme sa na budúci rok po takomto období. E, to je troška karikatúra z mojej strany, ale viac menej to takto funguje 20 rokov. E, poznám, ako to funguje a môžem povedať, že sa stotožňujem e, s tými pripomienkami, ktoré ste prezentovali. Problém ale je, že tu nejde o inštitúciu, ktorá by niečo nenavrhla alebo nepredostrela nejakú sériu alternatív. Ten deficit prijatia zodpovednosti je na strane členských štátov. A to viete ozrejmiť, pretože aj tie štyri veci, alebo tie veci, ktoré sa viažú na migráciu, tie vám buď vyhrávajú alebo prehrávajú voľby. E, nepozerajte sa na mňa ako na nepríjemného chlapika, ktorý nechce migráciu, pozerajte sa na mňa ako na úprimného sprostredkovateľa, ktorý chce e, spolu s komisiou nájsť nejaký návrh, ktorý spolu členskými štátmi vieme predostrieť a ktorý zabezpečí prijatie väčšej zodpovednosti. A ak potom, neviem, kto to presne spomínal, ja hovorím, čo môžeme spraviť ako europoslanci. Vy z definície ste europoslancami, ale zároveň ste príslušníkmi vašich vlastných krajín, takže cez vaše vlastné strany vo vaši, vašich krajinách môžete tlačiť na tej vnútroštátnej úrovni aj v rámci národných parlamentov na to, aby ste podporovali nejaké inteligentné návrhy, ktoré budú, ak budú teda prichádzať teda aj tu voči Bruselu. E, druhá pripomienka, keď hovorím holisticky, 360 stupňov, skutočná vonkajšia politika. Ja som začal, alebo ja som bol kritizovaný v rámci vystúpení pomerne hojne kde sme hovorili, že my sme len taká sekera, my sa sústredíme na krátenie, na redukovanie tej migrácie a tak ďalej, na intervencie. Ja keď som začal hovoriť, tak som povedal, že nie je spôsob, ako riešiť migračné otázky, či mobilita alebo pohyby ľudí bez e, vážne formulovanej európskej vonkajšej politiky, ktorá ide nad rámec migrácie. Súhlasím s vami, e, keď hovoríte, že v tom európskom dokumente, ktorý ste si prečítali, že v princípe je tu cesta návratného a tak ďalej a tak ďalej. To hovoria ministerstva vnútra v princípe. Ale keď si prečítate ďalej ten dokument, tak na ďalšom mieste niekto iný hovorí, pretože to je línia Mogheriniovej. Dobre, to všetko sa dá spraviť, ak to chcete, lebo ste členské štáty, tak máte možnosť návratov, ale musíte to zakotviť do bilaterálnej politickej agendy. Ja chcem teda povedať, že keď sa pozriete na inštitúciu, na návrh, ktorý tam ktorý predkladá, tak musíte sa na to pozerať cez prízmu tej skutočnosti, že či sú tam členské štáty, ktoré súhlasia a vy si musíte ozrejmiť, že do akej miery to, čo navrhujú inštitúcie, treba zvýšiť, podporiť alebo krmiť, tak povediať, lebo len čisté kritizovanie je v poriadku a súhlasím, ale takisto musíme nájsť spôsob, ako ísť nad rámec len kritizovania. v rámci druhej pripomienky ohľadom toho, že migrácia musí byť súčasťou e, celkovej vonkajšej politiky. S vašim dovolením e, si tu dám do úvodzoviek taký konkrétny príklad. A ja som hovoril, že po 11. septembri sme zmeškali ten vlak. E, to bolo v roku 2003 a bola to kríza Patera, Maroko, Španielsko. Všetci z vás si spomínate, viac menej ako dnes, len v menšom rozsahu, ale tiež to bolo na prvých stránkach novín. Ľudia umierali na pobreží v tom momente nedokázalo Španielsko bilaterálne tento problém riešiť s Marokom a Španielsko oslovilo ostatné členské štáty, aby európskym inštitúciám dali mandát vyrokovať readmisnú dohodu s Marokom. To je ten známy prístup o migrácii, o návratoch, hranice a takéto bezpečnostné veci. A my sme začali rokovať s Maročanmi, išli sme za nimi a prvé, čo nám povedali, je, že to nie je náš problém, to je váš problém. A každopádne E, tie peniaze, ktoré nám vracajú naši z Európy, tak to je viac ako to, čo nám vydávate formou rozvoja pomoci. Povedali nám ale, že ak chcete naozaj mať nejaké partnerstvo, ak chcete naozaj e, nejaký biznis uzavrieť, tak pokúsme sa o to. A teda prišli s takýmto návrhom. Poprvé, prosím, tie rokovania nedávajte na prvé stránky novín, pretože tým sa dostávame do delikátnej situácie vnútorne a tým pádom sa to stiahuje na zvyšok Afriky. A potom povedali, nezávisle od Európy, nezávisle od otázky migrácie, my, čo potrebujeme v Maroku, čo potrebovali v tom čase, bol definitívne na žiadosť kráľa akcelerovať reformy a bola to reforma Moduan, teda postavenie žien, reforma vzdelávacieho sektoru, reforma cestovného ruchu, dopravy, energetiky, čokoľvek. Všetko. Čiže tri roky sme rokovali s Maročanmi, všetky útvary komisie boli zapojené, 360 stupňový pohľad sme si osvojili. Pozreli sme sa na ten marocký model, model rozvoja, ktorý oni chceli ďalej prehlbiť a ktorý chceli nastaviť ako stabilnú súčasť a čo dokázala EÚ ponúknuť z pohľadu pridanej hodnoty EÚ a nie nejakých bilaterálnych vzťahov na úrovni jednotlivých štátov. Prišli sme s tým balíčkom a bolo tam teda dohoda o otvorenom nebi, Open Sky, čiže Ryanair, Germanwings alebo nízkonákladové aerolinky môžu lietať do Maroka, zvyšujú tak investície do cestovného ruchu, samotný cestovný ruch. Mali sme v balíčku aj dohodu o rybolove, mali sme tam dohodu o polnospodárstve, bola tam celá séria vecí, e, ktoré sú vonkajším rozmerom z politiky spoločenstva, lebo dohoda o otvorenom nebi, e, to je vonkajším rozmerom vlastne politiky spoločenstva. E, to je vec, ktorá stojí veľa peňazí, ktorá generuje značný biznis, e, ktorá je v pohľadu bilaterálneho priaznivá pre obe strany, ktorá generuje značné investície aj tvorbu pracovných miest v týchto krajinách. A žiaden členský štát nie je schopný to zabezpečiť o samote, pretože je to európsky nástroj, tak ako je export kvót rajčín a tak ďalej aby som to skrátil. Veľa, veľa nám trvalo, dlho nám trvalo, dokiaľ sme mali európsky komplexný balíček, ktorý nesúvisel výlučne len s migráciou. Začalo to so žiadosťou členských štátov, aby EÚ uzavrela readmisnú dohodu len e, z dôvodu paniky, ktorá vznikala v súvislosti s Pateras. Ale my sme transformovali túto príležitosť, tento mandát od 28 krajín na inštitucionálnej úrovni, aby sme po toto zámienko formulovali skutočné partnerstvo, ktoré je v znamení takéto vonkajšej politiky, také komplexnej, ktorá sa netýka len návratov. Prvýkrát sme mali takúto možnosť a de facto sme navrhli členským štátom, aby e, vytvárali e, vonkajšiu politiku na úrovni EU. Čo sa stalo, ale nebudem teraz e, hovoriť podrobnosti, lebo zajtra ráno by ma prepustili, ale čo sa de facto udialo, je Maročania a Španieli uzavreli bilaterálnu dohodu medzi sebou, e, kde v princípe Maroko povedalo, že ja vám všetko vyčistím, nebojte sa, už Pateras nebude vás trápiť, ale vy budete deblokovať ten balíček, e, ktorý bol blokovaný na úrovni Bruselu, teda dohoda o otvorenom nebi, o lietaní a tak ďalej. A takisto chceli deblokovať dohodu o rybolove z, z javných dôvodov. E, v princípe španielské lode, ktoré E, lovia ryby pri Maroku, marockom pobreží, čiže po tom, čo sme riešili tento, túto dohodu o rybolove, o 3 minúty na to Ryanair, Germany a všetci ostatní e, boli u mňa a sme povedali, že ale my nie sme hlúpejší ako tí rybári zo Španielska, my chceme teda aj tú dohodu o v, v, v voľnom nebi, a potom sme nejakým spôsobom defragmentovali, my sme kanibalizovali ten vonkajší rozmer tejto vonkajšej politiky a takisto sme kanibalizovali tú pridanú hodnotu EÚ. A to sa udialo nie preto, že e, Zapatero bol nepríjemný chlapík. Zapatero no, bol pod e, tlakom znútra, e, chcel rýchle riešiť tento problém a urobil tak. Ja sa len pýtam, či tých zvyšných 27 členských krajín nie sú tými krajinami, ktoré sú skutočne zodpovedné. a Pýtam sa, že keby sme pred 50 rokmi mali už uzavreté dohody o readmisii s Marokom e, za výmenou za partnerstvo, ktoré pre, pre, prevezuje tie socioekonomické modely a teda viaže ho na európsky trh. Nebolo by lepšie urobiť to vtedy ako dnes? Odpovedie je, že pravdepodobne áno. A preto som povedal v mojom vystúpení, že to je eh, tretíkrát, eh, čo ide ten vlak okolo nás a možno by sme ho mali stihnúť a nemali by sme kanibalizovať, tak povediať, tú pridanú hodnotu EU, lebo nie je jediný členský štát, ktorý to dokáže spraviť sám. A nie je jediná eh, tretia partnerská krajina, ktorá by diskutovala len v intenciách readmisie alebo zákonných spôsobov. Všetci chcú diskutovať v kontexte komplexných balíčkov. Nie teda možno všetci tí, ktorí chcú pristúpiť na túto hru, tak povedz nám. Pani Pato, nie, čas, e, ťažko niečo doplniť. Rada by som sa vrátila k otázke návratov. Ako ste povedali, a keby ste chceli zvýšiť mieru návratov, a ja nehovorím, že návraty by sa nemali diať, pretože v niektorých prípadoch ľudí treba vracať, ale aj keď chcete dosiahnuť takýto cieľ, tak e, sa to nedá len tým, že budú nejaké krátko zraké dohody uzatvárané s krajinami pôvodu, ktoré povedú k tomuto cieľu. Musíte predostať, položiť na stôl niečo podstatné, niečo významné, čo pôjde nad rámec agendy migrácie. A myslím, že aj tie členské štáty, ktoré chcú ukázať populáciám, že dochádza k zvýšeniu návratov, budú musieť troška byť otvornejšie v tom prístupe a neuvažovať len o tom, ako zastaviť migráciu a ako dať niekoľko miliónov eur, eur e, vo forme rozvojovej pomoci nejakej krajine, dúfajúc, že pristúpia na readmisiu ich občanov. Pokiaľ ide o nezákonnú migráciu, tak je tu veľa pokritectva v mnohých členských štátoch. E, mnohí členovia v Južnej Európe sú závislí nad pracovnou silou, ktorou sú nelegálni migranti. Často sú vykoristovaní v hrozných podmienkach aj toto treba riešiť. Ak chcete riešiť e, legálnu, regulárnu migráciu, tak e, radšej by ste mali zasiahnuť aj voči takýmto sektorom, takýmto odvetviam, ak to chcete robiť vážne. A posledná pripomienka, úplne súhlasím s tým, že často je tu tá polarizácia medzi členskými štátmi a tie návrhy, ktoré pochádzajú od komisie alebo SVČ, sú tlačené istým smerom, z dôvodu tlaku z úrovne členských štátov, ktoré chcú riešiť len e, bezpečnú bezpečnostný e, aspekt. E, myslím, že tu show usmerňujú e, ministri pre spravodlivosť a pre vnútorné záležitosti. Toto je možno čas, ako dať viac právomoci a sily európskym inštitúciám, aby osvojovali si komplexnejší prístup, ako je to v prípade ministrov pre spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem. Ešte mám pár pripomienok aj ja, skôr ako uzavrieme panel. Jedna z otázok e, znela, v čom spočíva úspešná politika vonkajších vzťahov a v tejto veci chcem pripomenúť poslancom, že zníženie kvantity neželaných tokov by nemalo byť hlavným ukazovateľom. Nikde v zmluve sa o tomto nehovorilo, nie je stanovený takýto ukazovateľ. V zmluve e, sú články 2 a 21 konkrétne a tie hovoria o tom, že sa budeme zamerať na kvalitu migrácie, ktorá musí byť e, riadená a spravovaná pri plnom rešpektovaní našich e, zásad financovanie. V reakcii na SVČ a pripomienok pána Gabričiho chcem povedať, že ja samozrejme chápem, aká je ich pozícia a že tie ciele a tie smerovania vonkajších vzťahov sú ovplyvnené členskými štátmi a dohodou na úrovni rady Musíme ale sa oslobodiť od tejto logiky medzinárodných vzťahov, ktorá redukuje takéto niečo na čisté vzťahy a väzby medzi štátmi. Pretože to uti- utišuje a takisto zahmlieva pozíciu samotných eh, migrantov. V zmysle platného medzinárodného práva oni sú subjektami, nie objektami takéhoto práva. Oni sú držiteľia práv a majú právo opustiť akúkoľvek krajinu, vrátane vlastnej, a to platí vo vzťahu ku každému, nielen žiadateľom azyl, ak sa to viaže, ak takisto s zásadou non-refoulement, teda nenavracania, a z toho vyplýva e, právo uniknúť pred e, zlým zaobchádzaním teda prospech každého, bez ohľadu na ich postavenie a pozíciu. Pre tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, okrem toho je tu ešte aj právo na azyl. Charta základných práv v článku 18 jasne pomenováva uznáva. Nič z toho nevidíme v rámci MPF, respektíve v žiadnom ďalšom do- dokumente, ktorý formuluje politiky, ktorý zostavili spolu rada s členskými štátmi. Ja to chápem tak, že ESVČ samo sebe nedokáže toto zvrátiť. Nevie to opäť predložiť, aspoň tak nedokáže spraviť z vlastnej iniciatívy. Otázka, čo môže spraviť samotný parlament? Ja predpokladám, že pozastavenie alebo zmrazenie pomoci, to je jedna z možností. Ďalej analýza tých aktivít, ktoré robia členské štáty, ale len oni, ale aj komisia, vrátane agentúr EÚ, Frontex, to by bolo tiež veľmi dôležité e, využiť ich e, právomoci ako spoluzákonodarca, aby opäť e, dali ľudské práva a tie základné princípy do, toho, do tej hry. Hlavne v tejto fáze, keď diskutujeme o treťom balíčku pre azyl a hlavne pokiaľ ide o nástroje novej politiky pohraničnej, teda pohraničnej politiky, vrátanie vízových režimov, to by bolo veľmi dôležité. A chcem vyzvať e, poslancov, aby sa uchopili toho líderstva. Zdá sa, že nie sú ochotné tak spraviť ani komisia, ani SV, ani, ani rada, ani členské štáty, aby sme konečne prekonali e, ten ten rizikový, rizikový režim, aby sme už z neho vyvrdli a aby sme konečne išli cestou aktívnou. Myslím si, že aj pomenovanie alebo ukázanie prstom a zahábenie by bolo efektívne. Takisto zvyšovanie povedomia by boli, bolo vhodné. Také výjazdy do možno nie partnerských krajín, ale do samotných členských štátov a do tých medzipriestorov, do oblasti či už stredozemia alebo Egejského mora. To by tiež bolo dôležité podporenie strategických úsilí v oblasti riešenia právnych sporov. V novembri 2017 Jansdy eh, podal podnet eh, proti Taliansku kvôli zneužívaniu financovania zo Zverinského fondu a Trastového fondu pre Afriku. Eh, follow-up, krátky dohľad, teda, teda veľmi presný, úzky dohľad by bol veľmi dobrý v tomto ohľade Ďalej stály mechanizmus monitorovania, kde by e, bolo sledované, čo robia samotné členské štáty. To je dobrom, dobrým nápadom. A tlačiť komisiu k e, spusteniu konania z dôvodu porušenia zmluvy, ak e, je to nevyhnutné. Jeden, jedna z nedávnych otázok zo strany poslancov, ktorá zaznela v rámci tlačovky aj z Associated Press, e, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ, Talianskom a Líbiou. Komisia pri tejto príležitosti odpovedala, že 46 miliónov eur, ktoré boli dané Líbii k dispozícii, budú e, monitorované talianským ministerstvom vnútra v rámci prvej vrstvy kontroly. Ako profesor, ja si viem predstaviť, že všetci e, jasne povedia, že toto definitívne nie je nestranný spôsob monitorovania vynakladania prostriedkov EÚ Myslím teda, že europoslanci by nemali byť spokojní takýmto typom odpovedia a mali by viac tlačiť na komisiu ako na strážkyňu zmluv, aby vykonávala svoje právomoci, ktoré je z toho plynu. A ešte jedna pripomienka, ako legálne spôsoby môžu zastaviť e, nelegálnu migráciu, Reagujú na tie podnety, alebo postrehy teda švedskej kolegyne. E, tak ako ona naznačila, e, admisia readmisia alebo tak, to nie je vec, ktorú môžu slobodne si rozhodovať členské štáty. Európsky súd pre ľudské práva už v 97. rozhodol, že právo kontrolovať vstup podlieha medzinárodným záväzkom, to sa týka medzinárodných migrantov, tých, ktorí odchádzajú, teda neodchádzať, nebyť navracaní, non refumant na to, aby EU dodržiavala vlastný legislatívny rámec, musíme dodržiavať e, základné princípy článku 2 zmluvy a tie zahrňajú aj základné dodržiavanie teda základných práv vo všetkom, čo EU robí a čo robia aj samotné členské štáty pri implementácii legislatívy EU. Potrebujeme teda prístup e, k ľudským právam, e, ktorý je orientovaný práve na ľudí a to znamená zmenu smerovania z pohľadu toho, ako je implementované MPF a z pohľadu toho, ako sú realizované v súčasnosti vonkajšie vzťahy EU. Ďakujem. Okay, thank, thank you to, to, uh, uh we, we, we're running way over time, unfortunately. Uh... Ďakujem pekne. Už nemáme veľa času, bohužiaľ. You should have done that in your because that was your the main. Well, you well, well you can, but you, sh you should have used your 17 minutes to. Uh, mali ste tých 17 uh, minút, čo ste mali uh, využiť na to, aby ste tú kritiku E, vyvrátili, ale môžete iba veľmi stručne, ak ste ma obviňovali z tých vecí, iba chcem povedať, že na tom stretnutí vo Valete vyslanec veľmi dôležitej africkej krajiny povedal ostatným africkým krajinám, že v úvodzovkách musíme sa rozhodnúť, e, e, čím chceme byť bez hľadu na Európu a migráciu. Čiže existuje uvažovanie v týchto tretich krajinách, pokiaľ ide o ich rozvojový model. Takže to on povedal. Eh, keď sa chceme stať dospelými v úvodzovkách, to oni povedali a Európa by mala byť partnerom, čiže to, je to nehovorím ja, to nemala byť nejaká neokoloniálna poznámka z mojej strany. Komunikácia je veľmi dôležitá. Tampere, eh, tam bola veľmi dobrá rada v oblasti eh, spravodlivosti a, a vnútra aj vtedy ten e, komisár bol veľmi e, kvalitný, takže on by to vtedy určite takto nepovedal, takže je to naozaj neokoloniálny e, neokoloniálny výraz by v živote tam e, z jeho úst nezaznel. A vy a takisto aj pani doktorka zareagovali e, na tie otázky, ktoré spomínala pani Intveld, aké sú práva parlamentu ako povedala aj ona, aj kolegovia, máme tu právo dohľadu, ale vieme, že sme stále marginalizovaní a sme otlačaní bokom, e, pokiaľ ide o tieto e, témy e, členskými štátmi a my o týchto témach stále hovoríme, snažíme sa aj SVČ do toho zaangažovať aj komisiu a pýtame sa ich na tieto veci a je jasné, že my sa snažíme, aby tento výbor, výbor LIBE, vždy bol úzko prepojený na tieto témy, aby bol zaangažovaný. Bojujeme za naše práva a budeme to robiť aj do budúcna veľmi agresívne. Takže to je e, tá ďalšia e, stránka našej, nášho dohľadu. A pokiaľ ide o tie readmisné e, dohody, takisto. Teraz budeme mať ďalších hostí, ale chcem iba ešte doplniť jednu vec ale chcel som doplniť túto jednu vec, naozaj ste to správne e, spomenuli a ďakujem vám za to. Dobre, druhý panel, partnerstva mobility. A ešte sa chcem samozrejme poďakovať opäť našim hosťom. Vymeníme si tu e, kolegov a ja ich potom e, privítam a predstavím individuálne. Teraz sa teda bližšie pozrieme na partnerstva mobility. Je to nástroj pre dialog spoluprácu s partnerskými krajinami. Vystúpia pán Taršarif, čo je veľvyslanec Tuniska z Bruselu, teda v Bruseli, tak. Apologies for starting slightly late for the second panel. But we now, um, if the ambassador's ready, um, we are going to... Pokiaľ pán Veslanec je pripravený, začneme s ním. Pán Tahar Šarif, veľvyslanec Tuniska. Ako pani Veržia správne spomenula, mali sme nedávno veľmi úprimnú a otvorenú misiu v Tunisku a k hraniciam s Libiou. Tam sme sa snažili naozaj pochopiť, aké sú tlaky na Tunisko a aké sú aj vzťahy s Líbiou. Bol to veľmi, bola to veľmi zaujímavá e, delegácia. Takisto sme tam sa pozreli na prácu pobrežnej stráže Teší ma, že tu dnes s nami ste a sme veľmi zvedaví na to, čo e, k tejto veľmi dôležitej téme e, máte e, teda sa na to, čo poviete, určite máte k tomu, čo povedať. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, za toto pozvanie. Za každým som veľmi rád, kým ma sem pozvete. A máme povinnosť o tomto partnerstve mobility hovoriť takisto aj o vízovej facilitácii. V roku 2014 sme podpísali tú deklaráciu s viacerými členskými štátmi, pokiaľ ide o partnerstvo pre mobilitu a je to spoločná deklarácia, ktorá nie je záväzná, pretože dnes dokonca aj dnes ešte prebiehajú druhé kola rokovaní, pokiaľ ide o toto partnerstvo pre mobilitu. ja, keby sme o tejto, o tejto téme hovorili zajtra, by som vám vedel konkrétnejšie povedať, samozrejme vzhľadom k tomu, že dnes to prebieha, ale tak aj dnes sa budem snažiť. Pokiaľ ide o toto partnerstvo pre mobilitu, je to istné, isté partnerstvo pre ekonomické, ekonomické sociálny rozvoj a istý spôsob, ako približiť sebe naše dve strany Stredozemného mora. Momentálne rokujeme o dohode voľnom obchode medzi Tuniskom a EÚ a tento proces, tento paralelný proces pre mobilitu a e, pre voľný obchod, alebo tieto procesy sú zaujímavé, ale sú tam aj zo strany Tuniska viaceré obavy. E, máme tu veľkého hráča, to je Európska únia, to je taký mamut v úvodzovkách, ale na druhej strane máme Tunisko pár miliónov obyvateľov, alebo relatívne. A potom sú tam sektory, o ktoré tu ide najmä, to je jednak polnospodárstvo a služby. A sú tam rôzne obavy, najmä v oblasti polnospodárstva, pretože vo všeobecnosti sú to práve malí e, farmári, ktorí majú malé rozlohy, e, ľudia častokrát sú také rodinné podniky, ktoré tam fungujú. A otázka je, ako budú môcť oni bojovať s európskymi výrobkami s európskym e, importom z nášho pohľadu. Čiže sú tam naozaj veľké obavy a treba ich takýmto globálnym spôsobom riešiť a pristupovať k nim. Právnická kancelária u nás to je jedna osoba v Tunisku, tu v Bruseli 100 ľudí. E, Európania môžu chodiť do Tuniska s občianským preukazom. Tunisania, pokiaľ chcú sem ísť, e, potrebujú víza pokiaľ má nejakú príležitosť napríklad zajtra, tak ani sa nemôže sem dostať, e, e, pretože ak teda víza nemá. Takže naozaj je to taký paralelný proces. Na jednej strane otvárame trh a na druhej strane blokujeme ľudí. A to je ten e, reálny problém. A hovorili ste aj o záventeme. V poslednom čase dochádza e, k reformontu v prípade ľudí, ktorí prichádzajú s vízami revolúcia v roku 2011 bola revolúcia dôstojnosti. nede iba o slobodu a demokraciu, ale najmä o dôstojnosť. To bolo to hlavné. A dôstojnosť to je napríklad, to sú aj platové otázky. Ako chcete, aby mladí ľudia, e, ktorí sú vzdelaní, e, ktorí e, čakajú neviem koľko rokov na svoju príležitosť a teraz nemajú, nemajú zdroje, nemajú zamestnanie. Ľudia rozmýšľajú, Eh, a si niekedy povedia, že možno pre tou revolúciou to bolo lepšie, eh, pretože eh, mali sme hospodársky rast 3% a 5% a teraz ten rast je iba 1% a vytvára sa iba pár tisíc pracovných miest. Máme v Tunisku 15% nezamestnanosť, máme 150 tisíc nezamestnaných, nezamestnaných a polovica z toho to sú vzdelaní ľudia s vysokoškolskými E, e, diplomami. A to trochu aj vysvetľuje tú poslednú vlnu e, migrácie do Talianska v septembri a v oktobri, ale to ešte stále nie je všetko, pretože ľudia, ktorí sú zúfali, majú dve možnosti. Buď sa hodia, tak povediac, do mora, alebo pôjdu bojovať s islamským štátom. Čiže to je tiež riziko, takže treba im pomáhať, pomáhať Tunisku, tým skôr, že ekonomická mašinéria, tak povediac, nefunguje je zaseknutá reálne od roku 2011. Keď hovoríme o mobilite, e, e, mali by sme v našej dohode reagovať práve na tieto reálne problémy. Pokiaľ ide o rozvoj v krajinách na juhu, kde sú naozaj ťažšie ekonomické podmienky, tam prebehla napríklad aj tá revolúcia, a osedy toho veľa dobrého sa nestalo, hoci z hľadiska politického možno bol dosiahnutý pokrok, ale z hľadiska ekonomického je tam veľká stagnácia a potrebujeme pomoc. Pokiaľ ide o víza, tunická strana sa bude snažiť čo možno najviac rozšíriť kategóriu Tunisanov, ktorí budú mať e, prístup na základe tejto dohody a teda aby sa ich tá dohoda týkala, čo najviac rozšíriť túto kategóriu našich občanov. Pokiaľ ide o readmisiu, pozícia, principiálna pozícia e, Tuniska je odmietanie readmisie e, tretich, alebo občanov tretich štátov naspäť z Európy. Nechcem to nejako naťahovať, ale ešte mám jeden bod, pokiaľ ide o nezákonnú migráciu. Od e, tej vlny z roku 2011 sme mali dobrú dohodu. Z Talianska častokrát dochádza k dobrovoľným návratom, ale zároveň je aj výrazná pomoc zo strany Talianska, aby sme si mohli kupovať um, výstroj alebo teda výbavu, pretože počas tej revolúcie toto všetko bolo zničené a uh, snažíme sa aj v našej krajine s týmto javom bojovať. Samozrejme, nestačí to úplne. Mali sme nedávno aj stretnutie s riaditeľom alebo zastupcom riaditeľa DG daného a povedali nám prvýkrát, že nie sú schopní financovať, teda že poprvýkrát sú schopní financovať e, túto výbavu v Tunisku. Predtým sme to tak e, nerobili. E, čiže dúfam, že na to z Tuniska rýchlo zareagujú. E, tak sa iba povedať, že Tunisko sa snaží bojovať proti tomuto javu nezákonnej migrácie. My by sme uprednostnili facilitáciu, teda tú vízovú facilitáciu predtým e, ešte v 80. rokoch neboli víza a Tunisanov mm, Tunisania sem e, do Európy veľmi nechodili, možno tak na týždeň. Ďakujem. Okay, thank you very much. And we, we looked at... Ďakujem pekne. Hovorili sme o tom nakoniec aj e, tu v parlamente. Pani Verče to tiež spomínala, pokiaľ ide o tú vízovú facilitáciu a partnerstvo mobility. Aj v prípade Tuniska. Možno, že k tomu zaznievajú aj nejaké otázky potom. Ďalšie e, vystupujúci je Graciele Rica, ktorá pracuje na generálnom riaditeľstve pre vnútro. Thank you. E, Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za tú dobrú prezentáciu pána veľvyslanca šerifa. Za generálne riaditeľstvo HOME by som vám vás chcela krátko previesť cez e, naše partnerstva v oblasti mobility. Len aby teda bolo všetko jasné, chcela by som povedať, že táto špecifická otázka sa nevzťahuje k rámcu partnerstva mobility, ktorý bol predstavený v rámci predchádzajúceho panelu. Takže môžeme teraz prejsť tomu, čo spísala komisia. Máme tu globálny prístup k imigrácii a mobility, ktorý bol vydaný v roku 2005 a v roku 2011. Tam sa stanovujú štyri piliere, na základe ktorých by sa mal rozvíjať dialog o migrácii so všetkými tretimi krajinami. A síce legálna migrácia, prevencia a predchádzanie a znižovanie miery nelegálnej migrácie, taktiež ochrana a azylum a maximalizácia eh, vplyvu politiky rozvoja. V roku 2016 prišiel rámec pre partnerstvo v oblasti migrácie. Tam sme hovorili o tom, ako sa sústreďovať na migráciu v celkovom kontexte, kde sa berie do úvahy aj obchod, aj rozvojové aspekty. A o tomto sa hovorilo v predchádzajúcej prezentácii, teda do veľkej miery. Chcela by som objasniť jednu vec. Keď, globa, keď sa schválil globálny prístup e, k migrácii a mobilite, mali sme dva nástroje, ktoré, ktoré sa vtedy teda plánovali. Po prvé to bolo partnerstvo v oblasti mobility a po druhé spoločná agenda pre migráciu a mobilitu. Aké boli rozdiely medzi týmito dvomi nástrojmi? Partnerstvo v oblasti mobility podpísali komisia aj členské štáty. A takú hodnotu, že sa sústreduje viac na zodpovednosť, Zatiaľ, čo spoločný prístup k migrácii a mobilite podpísala komisia v mene všetkých členských štátov a je to taká iná koncepcia. Takže tam sme to podpísali s Etiópiou, s Indiou a s Nigériou. A prebieha diskusia s Brazíliou, ale zatiaľ sme dosť vzdialení od nejakých výsledkov. Takže sústredíme sa teraz na e, partnerstvo v oblasti mobility. Ešte sa pozrime na tú predchádzajúcu prísvitku, aby sme videli to načasovanie. Toto partnerstvo bolo podpísané v roku 2008 a budúci rok budeme organizovať akciu, kde zistíme, ako to zatiaľ pokračuje, ako pôjdeme ďalej. V roku 2000 sme to podpísali s Moldavskom a s Kaberskými ostrovami. Do Vidíme, že do roku 2013 sme sa sústreďovali skôr na e, východ od nás a potom v roku 2013 sme podpísali dohodu s e, Marokom, s Azerbajdžanom, 2014 s Tuniskom a s Jordánskom a minulý rok potom s Bieloruskom. Takže aké sú hlavné rysy týchto partnerstiev. V podstate tam ide o to, že chceme vytvoriť všeobecný rámec pre bilaterálnu spoluprácu v oblasti migrácie a mobility prostredníctvom holistického prístupu. Prečo tomu hovoríme holistický prístup? Pretože v podstate tu bojujeme aj proti hlavným príčinám migrácií. Takže hlavné rysy partnerstva v oblasti mobility sú také, že je toto, tento text správne nezáväzný, je formalizovaný prostredstvom politického vyhlásenia, je to všetko prispôsobené okolnostiam. Keď sa pozriete na dohodu v rámci partnerstva mobility s Bieloruskom, tak tá bude úplne iná než dohoda s Marokom alebo s Tuniskom sú otvorené tieto dohody, flexibilné, adaptabilné a chceme vytvoriť spoločný prístup zo strany EÚ a členských štátov. O tomto sa obširne diskutovalo ehm, v predchádzajúcom paneli, kde sa hovorilo o úlohe komisie a SVČ eh, vzhľadom na úlohu členských štátov. Takže taktiež e, je to dôležitým aspektom e, facilitácia víz, princíp readmisie. Teraz prechádzam k ďalšej priesvitke. Vám tu vám poskytnem prehľad týchto deviatich krajín podľa polipilierov. Neviem, či vidíte riadne ten graf, ale čo tu robíme? Povedali sme, že sa pokúsime pozrieť na to, čo už sme urobili vo všetkých tých 9 krajinách dohromady. Len aby sme mali predstavu ohľadom toho, v rámci ktorého z tých štyroch pilierov sú aké aktivity a projekty, na čo sa zameriavajú. To, čo sme zistili, nás prekvapilo, pretože my sme to vnímali tak, že možno 70 sa sústreďovalo na pilier nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi, zatiaľ čo v skutočnosti je to asi 30 s týmito deviatimi krajinami teda dohromady. No a ten druhý pilier, to je dosť zaujímavé, ten sa týka legálnej migrácie a mobility Tretí pilier, maximalizácia rozvoja, alebo maximalizácia dopadu, na, dopadu rozvoja na migráciu a mobilitu. A potom štvrtý pilier, ho tam ten sa na ochranu a azyl. V priebehu diskusí, ktoré som si vypočula v rámci minulého panelu, sa kladol veľký dôraz na Európsky trastový fond a na to, že väčšina tohto fondu sa vynakladá o financuje správu hraníc. Máme projekty v rámci trastového fondu, ktoré sú verejne dostupné. My sme vykonali analýzu, aby sme zistili, ako sú prerozdelené financie a zistili sme, že vysoké percento financií z Európskeho trastového fondu ide na riešenie hlavných príčin migrácie a nie nutne na správu hraníc alebo na otázky súvisiace s bezpečnosťou. Takže rovnako je to v prípade napríklad Líbie, kde len máme 42 miliónový projekt na správu hraníc a zvyšok peňazí ide na ochranu. Ďalej. Tu máme taký prehľad detajlov v súvislosti s aktivitami, nie s konkrétnymi čiastkami. Máme tu zahrnuté aj politické kroky. Vidíte tu rozdelenie podľa tých deviatich krajín, s ktorými máme podpísané dohodu o partnerstve v oblasti mobility. No a vidíme tu rozdelenie a napríklad Moldavsko a Maroko boli príjemcami väčšiny tých konkrétnych krokov. Prečo? Už v Maroku máme veľkú mieru bilaterálnej spolupráce, takže my sme všetky projekty, ktoré sa financovali na bilaterálnej, regionálnej úrovni, teda v oblasti migrácie, všetko toto sme tu zachytili. Ďalej. Len aby ste mali predstavu, čo sme urobili. Tu sme zorganizovali detaily podľa subkategórií a podľa konkrétnej krajiny v rámci partnerstiev na základe spoločnej analýzy, ktorú sme vykonali v rámci e, dohôd, alebo dohôd o partnerstve oblasti mobility. Takže toto sú také konkrétnejšie detaily, pokiaľ vás to zaujíma. A keď sa pozrieme napríklad na iniciatívy v oblasti pracovnej migrácie, tak vidíme, že ich tam máme napríklad 50, 52 krokov potom v súvislosti so správou hraníc, takže to len taký prehľad, nebudem zachádzať do detajlov. Ďalej, čo je zaujímavé, sme sa chceli pozrieť na počet krokov v súvislosti s návratmi No a v porovnaní s tými 504 zásahmi v rámci všetkých tých deviatich partnerských krajín dohromady, je tu len 17 krokov, ktoré sú zamerané na navracanie osôb. A vidíme, že on v piatich z tých deviatich krajín Takže toto len pre takú vašu predstavu. Teraz pár slov by som vysvetlila, ako sa implementuje partnerstvo v oblasti mobility. Tuto sa pozrite a uvideli ste tú analýzu toho, čo sme urobili. No, k tomuto sa e, vyjadri možno lepšie kolega z ICMPD. My vedieme dialog s príslušnými krajinami a ide o to, že nielen by sme sa mali stretávať na najvyššej úrovni, na vysokej úrovni, ale taktiež by sme mali viesť dialog na technickej úrovni, tak aby sme mohli veci lepšie realizovať. No a my sa snažíme to zachytiť v takých tabulkách, scoreboards. A snažíme sa vytvoriť taký mechanizmus, ktorý sa bude môcť online aktualizovať na základe potrieb každej jednotlivej krajiny. Čo sa týka prínosu a výsledkov, Takže napríklad, čo týka zmeny legislatívy v súvislosti s posilnením kapacít, s navýšením mobility. Generálne rediteľstvo HOM vytvorilo celkový politický rámec, ale máme veľmi cenného partnera, preto tu je dnes je kolega z ICMPD. ICMPD nám pomáha pri spúšťaní všetkých týchto procesov, takže dám slovo Olegovi, aby vám to aby vám vysvetlil, ako to v praxi prebieha. Ďakujem. Dobré ráno. Za ICMPD by som chcela poďakovať za tú príležitosť, že tu môžem s vami byť a podeliť sa o niektoré výsledky v súvislosti s implementáciou online mobilitného partnerstva. Generálne Home eh, nám zadalo spustenie nového nástroja asi pred dvomi rokmi. E, volá sa e, MPF, e, nástroj mobilitného partnerstva, takže to nie je to isté, ako sa hovorilo v rámci toho prvého panelu. Toto je treba samozrejme zobrať do úvahy, je treba to rozlišovať, tieto dve skratky. A celý tento nástroj, ako som povedal, financuje generálne Home a si jeho cieľom je, aby všetky mobilitné partnerstva fungovali čo najlepšie. Ďalšia presvitka. No samozrejme, predtým, než hovoríme, budeme hovoriť o programe ako takom, by som sa chcel vyjadriť konkrétnejšie k niektorým aspektom, ktoré prispievajú k existencii všetkých mobilitných partnerstiev a taktiež ako MPF ako program môže nájsť podporu v rámci súčasného dialógu. Prvý aspekt sa týka samozrejme inštitúcií. Vieme, že mobilitné partnerstvo ako rámec spolupráce je dosť komplexné, čo sa týka dialógu, a taktiež tam ide o to, že vytvárame nové formy spolupráce medzi EÚ, EU, EU členskými štátmi, agentúrami, partnerskými krajinami. No a aby sme mohli udržiavať všetky tieto procesy, tak je treba zahrnúť do toho čo najviac aktérov naprieč celým spektrom, aby sme zaručili silnejšie partnerstvo, ale aj uveriteľnejšie nástroje tejto súvislosti. No a čo sa týka veľmi praktických aspektov, keď porovnáte krajiny východného partnerstva, máme ich 5, a taktiež krajiny na juhu, tak vidíte na východe to celé inštitucionálne nastavenie, ktoré prispieva k implementácii mobilitných partnerstiev, sa to nastavenie robustnejšie. No a krajiny východného partnerstva sa veci snažia, aby vytvorili jasné koordinačné štruktúry, aby sa zaručilo, že tieto partnerstva budú smerovať správnym smerom a aby to bolo prínosné pre nich, tak ako si to, oni si to želajú. Takže toto nastavenie partnerstiev má dve úrovne. Je to miestna platforma spolupráce v krajine samotnej, kde členské štáty EÚ sú zastúpené delegáciami. No a potom je to druhá úroveň, ktorá je skôr takého politického charakteru. To sú stretnutia na vysokej úrovni. Toto je skôr taká politická úroveň, tam sa rozhoduje o tom, akým smerom sa bude uberať toto partnerstvo. Čo sa týka koordinačných štruktúr a inštitúcií, je dôležité povedať, alebo my sme dospeli k záveru, že čím lepšia je koordinácia, teda v súvislosti s implementáciou partnerstva, tak tým je lepší e, dialog a spolupráca. No a napríklad, čo sa týka, e, napríklad v rámci nástroja pre mobilitné e, partnerstva. Máme veľký teda úspech na východe a toto súvisí s tým, že tam je ten systém robustnejší. Partnerstvo v oblasti mobility je o tom, že sa musia vyvážiť rôzne očakávania, rôzne záujmy a toto nie je vždy jednoduché. Migrácia je už zo svojej podstaty citlivou otázkou, je tam mnoho citlivých tém, napríklad e, legálna migrácia, víza, návraty, všetky tieto témy sú súčasťou tej skupiny mobilitných partnerstiev. No a taktiež tam rôzne komplexné faktory. Otázka je, akým spôsobom sa môžu dohodnúť rôzni aktéry s rôznymi záujmami a často s rôznymi perspektívami a názormi. Takže predovšetkým je dôležité si stanoviť spoločné ciele, spoločný prístup a implementácie mobilitných partnerstiev, ale taktiež spoločnú zodpovednosť, spoločné záväzky. Mobilitné partnerstva by sa mali by mali samozrejme počítať s veľkou mierou dôvery a transparentnosti, potrebujú mať od začiatku dôveru, ale ešte dôležitejšie vytvoriť dôveru v priebehu celého toho partnerstva. No a ďalší prvok, s ktorým, alebo na ktorom musíme viacej pracovať, je, ako zaručiť vyvážený prístup pri implementácii týchto nástrojov spolupráce. Taktiež musíme zaručiť väčšiu vyváženosť v rôznych tematických oblastiach, aby sme splnili očakávania a záujmy partnerských krajín. Taktiež by sme sa mali pozrieť na vývoj partnerskej mobility ako nástroja. Samozrejme na začiatku tam bolo mnoho krokov, ktoré boli financované v rámci týchto partnerstiev. Sa týkali rôznych otázok, no ale keď sa pozrieme na to prvé partnerstvo, ktoré bolo podpísané skoro pred desiatimi rokmi, tak uvidíme, že to zameranie sa pomaly mení, lebo samozrejme národné priority a záujmy partnerských krajín sa taktiež vyvíjajú Takže pokiaľ by sme sa to pozreli e, z nadhľadu, tak vidíme, že tam sú napríklad kroky v súvislosti s rozvojom migrácie. Napríklad jeho excelencia, pán veľvyslanec Tuniska, hovoril o tomto dôležitom aspekte. Je pravda, že jedna z najväčších výhod tohto rámca je to, že prispel k vytvoreniu stálych e, migračných politík v rámci našich partnerských krajín. A toto chcem zdôrazniť, pretože vďaka tomuto prínosu záujmy, národné priority partnerských krajín sú v súlade so skutočnou mobilitou. No máme tu Moldavsko, e, Kaberské ostrovy, Gruzínsko, Arménsko. Tam si dokonca teraz zavili v tejto oblasti vlastnú politiku. Ďalší aspekt. Súvisí so skutočnosťou, že partnerstvo v oblasti mobility je flexibilným nástrojom, ktorý sa snaží riešiť všetky e, druhy migrácie holistickým spôsobom, všetky stupne a preto partnerstvo mobility môže poskytnúť principiálne veľmi jasný rámec, ktorý môže umožniť partnerom napríklad e, zniesť svoje podnety, priority, ale takisto vytvárať e, priestor a konkrétne kroky, ktoré by mohli implementovať a podporovať implementáciu tých e, nápadov, ktoré sa prejavujú vo forme konkrétnych projektov a aktivít. A samozrejme posledný rozmer sa viaže k skutočnosti, že v zásade e, takéto partnerstva môžu byť inovatívne. Niektoré členské štáty e, majú takéto opatrenia, ktoré sa týkajú inovácií, pokiaľ ide o partnerstva spolupráce, spolupráce, spolupráce pokiaľ ide o diasporu a iné skupiny. A pokiaľ ide o DGHOM a ICPD, ich úlohou je vytvárať e, väčšiu pridanú hodnotu a viac stimulovať uzatváranie takýchto dohôd o mobilite, o partnerstve mobilite. Pokiaľ ide o MPF ako program, ako nástroj financovania, povedzme to takto, sústredíme sa na to, že zužitkujeme mnohé e, skúsenosti, mnohé, prax, mnohé praktické skúsenosti, ktoré sme nadobudli za posledné obdobia, viac ako 500 aktivít, ako spomínala kolegyňa, boli podporované e, v rámci všetkých partnerstiev mobility a je tu veľká miera ponaučení a zistení, ktoré sme nazbierali a ktoré bude treba zužitkovať v blízkej budúcnosti, replikovať zároveň osvedčené postupy v hodnom kontexte, ďalej konsolidovať viaceré, by som povedal, dôležité prvky partnerstva mobility a v tomto ohľade by som chcel spomenúť, že by sme mali ďalej pokračovať v práci na e, vypracovávaní mechanizmov koordinácie z deviatich e, krajín, ktoré sú súčasťou partnerstva mobility, majú plnohodnotné koordinačné štruktúry, ako spomínala Grancia, pokiaľ ide o koordináciu, čiže e MPF by mal venovať viac úsilia v tomto smere. Mali by sme pokračovať v podpore vo všeobecnosti celkovej implementácie všetkých deviatich partnerstiev mobility. Vidíme, že niektoré partnerské krajiny sa angažujú viac ako iné a preto je našou úlohou zabezpečiť, že nastolíme rovnováhu medzi východnými a južnými členmi susedstva alebo susedstvami musíme zabezpečiť doplnkovosť, komplementaritu rôznymi, medzi rôznymi spôsobmi financovania na úrovni komisie, pretože MPF, ako vidíte, o pár minút nedokáže financovať veľké aktivity. Ide o zacielené, malé, krátkodobé intervencie a preto z tohto pohľadu musíme e, dať celý dohromady s inými útvarmi komisie a samozrejme pri zabezpečovaní koherentnosti na inštitucionálnej úrovni, ako aj na úrovni politiky EÚ. MPF je v zásade rozdelený na dva prúdy, dve vetvy. Z prvej vetvy idú granty pre členské štáty EÚ za účelom implementácie konkrétnych krokov a aktivít v rámci všetkých deviatich krajín partnerstva mobility. Nepôjdem do technických podrobností, do postupov, pretože o to nejde v tejto diskusii ale spustili sme e, výzvu na predkladanie ponúk e, pre členské štáty, ktoré môžu kedykoľvek e, priniesť nejaký nápad projektu, ktorý sa môže naplniť v konkrétnej krajine partnerstva. Poprosím ďalší slajd. pár eh, príkladov eh, z východnej oblasti. Je tam 6 aktivít, ktoré sú implementované v Arménsku, vo Francúzsku. Napríklad Francúzsko implementuje projekt ohľadom návratov, Švédsko eh, realizuje podobný projekt v podobnej téme. Estonsko implementuje projekt v Gruzínsku, pokiaľ ide o azylové postupy, azylové konania. Rumunsko ukončilo nedávno projekt v Moldavsku, pokiaľ ide o hraničné záležitosti. Pokiaľ ide o juh, Taliansko napríklad implementovalo projekt o obehovej migrácii medzi Tuniskom a Marokom. Ako vidíte, MPF je pomerne rozmanitý, pokiaľ ide o témy, ktoré pokrýva, ale aj pokiaľ ide o rôzne partnerské krajiny, ktoré sú zacielené v rámci rozsahu MPF. E, moja posledná pripomienka je, že máme aj vetvu, ktorá sa týka rôznych horizontálnych aspektov a v rámci tejto vetvy sme spustili nedávno vyhodnotenie štyroch partnerstiev mobility a kedy sme zriadili v roku 2008 tento nástroj, prebehlo len jedno posunilo vyhodnotenie v roku 2011, 2012, pokiaľ ide o partnerstvo v rámci mobility Moldavska, preto je nevyhnutné podľa nás teraz opäť sa pustiť do tejto konkrétnej aktivity, aby sme si ozremili, čo sa podarilo dosiahnuť po takmer 10 rokoch e, a mobility v konkrétnych krajinách. A takisto si ozrejmiť, ako tieto e, platformy na výkon spolupráce sa môžu rozvíjať do budúcnosti. Ako Veracela spomínala, na budúci rok chceme zorganizovať e, podujatie, ktoré bude troška bilancovať, ale takisto sa bude pozrieť dopredu výhľadovo, ako by mohli fungovať tieto partnerstva mobility. Týmto by som to ukončil a radi E, vám odpovieme na otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otázky na pána vyslanca Šarifa, na kolegov z DGOM. Mám len Marie Kristín Veržia, nech sa páči. Marie Kristín. Also uh, uh, Mr. Pugliese. Mari Kristín. Merci, uh, monsieur pre... Ďakujem pekne. Ďakujem aj trom vystupujúcim. Pán Šarif, najprv eh, otázka na vás. Ja mám záujem o tematiku Tuniska a myslím, že by bolo dobré, keby sme viac hovorili o tom, v akej stave sú tie diskusie o tej dohode, ale najmä chcem eh, spomenúť nasledovné veci. Skutočná dohoda o mobilite by mala vychádzať z rovnováhy a z partnerstva. Vypočula som si tie výhrady, ktoré ste vyjadrili a viem, že téma sa týka najmä alebo tie otvorné otázky, to sú práve tie návraty občanov tretich štátov. Tam, tam je najviac, povedzme, také problematické miesto. A takisto ste zdôrazňovali otázku eh, eh, liberalizácie víz eh, na krátky podbyt, to mi príde primerané. Ľudia, ktorí sa tejto téme venujú, vedia, že liberalizácia týchto, tohto typu víz nejako nemení migračné toky medzi krajinami. Videli sme to aj na Balkáne, to je region, ktorý je ešte povedzme dostupnejší z hľadiska geografického a platí to aj v prípade krajín Magrebu a Hovorím o tom preto, lebo sa ide uplatniť e, tie tzv. low-costové víza, tento program, hoci ja s tým nesúhlasím. Ale myslím, že to všetko by sa dalo inteligentne použiť v súvislosti s Tuniskom. A keby ste nám mohli presnejšie povedať, e, ako to je s tuniskými študentmi, pretože ja e, sa o túto tému zaujímam a tie štatistiky sú zaujímavé, pokiaľ ide o celú Afriku, ale najmä pokiaľ ide o Magreb je zaujímavé, že čoraz menej študentov z Magrebu, z Afriky, prichádza do Európskej únie. Ja som francúzska a to je prvá krajina, pokiaľ ide o afrických študentov bez ohľadu na krajinu a tam sa to tiež znižuje tie počty. Takže či by ste k tomu niečo e, vedeli povedať? Ja si myslím, že e, ako sme o tom už aj hovorili, ten, ten, ten, ten medzinárodný imič Európskej únie študenti čoraz viac e, odchádzajú, alebo povedzme menej prichádzajú, menej prichádzajú študovať do krajín EÚ. To podľa mňa je negatívna vec. Takisto ste povedali, že sú aj krajiny, teda osoby, ktoré majú víza a napriek tomu došlo k tomu refulmantu. Takže to keby ste nám ešte mohli trochu bližšie predstaviť tento problém. A potom, keď sme boli v Tunisku, tak sme stretli sa tam s migrantmi z subsaharských krajín, ktorí boli v Tunisku a viacerí hovorili o problémoch, pokiaľ ide o ich návrat do ich pôvodnej krajiny, pretože je tam nejaká sankcia e, alebo povedzme e, nejaký poplatok, pokuta, ktorú e, musí zaplatiť, keďže odišli z krajiny. Takže to asi nie je v súlade s tým, čo ste hovorili, s tým, čo ste hovorili vy. A otázka partnerstiev globálnej mobility. Ja nerozumiem napríklad, napríklad tej dohode s Bieloruskom. Prepačte, ale Bielorusko to je jediná európska krajina, ktorá nie je ani členom Rady Európy. Čiže aby sme rokovali o dohode s Bieloruskom, to mi príde šokujúce. Prepačte, pán predseda, viem, že to sú také otvorené, flexibilné, adaptovateľné dohody, že to nejako nesúvisí s tými ostatnými štátmi v poriadku, ale prečo, čo odôvodňuje, aby Európska únia, nie iba Polsko, si dohodo, dohadovalo dohodu o mobilite s Bieloruskom. Prečo je to tak? Ktorých krajín sa to bude týkať? Aká je pridaná hodnota Európskej únie? A pokiaľ ide o túto pridanú hodnotu EU, to platí pre všetky tie dohody. Ja tu vidím jednu e, veľkú, jedno veľké riziko a mám taký pocit, že Európska únia e, nahradza členské štáty, robí namiesto nich svoju prácu, alebo ich prácu tak, bez toho, aby práve, že tam tá pridaná hodnota bolo, bola. A vy ste nám povedali, e, že my tým e, rôznym finančným fondom e, hovoríme, že, alebo vyčítame, že robia bezpečnostnú politiku namiesto toho, čo by mali robiť. To my ale nehovoríme. My hovoríme, že časť rozvojovej pomoci sa cez takýto fond využíva, zneužíva na tieto bezpečnostné politike. Čiže sú to peniaze, ktoré sa zoberú z rozvojovej pomoci, mali by ísť do e, týchto fondov ale nie je tu samozrejme veľká časť toho fondu, tá naďalej ide smerom k rozvojovej pomoci, to je v poriadku, ale časť, časť týchto financií e, tá sa e, povedzme používa alebo zneužíva takýmto spôsobom v prospech e, otázok bezpečnosti. Potom pokiaľ ide o ten program mobility, vy ste povedali, že treba rozlišovať tie dve krátky, ja som to úplne nepochopil, čo ste tým e, mysleli, možno, že sa do toho nevyznam, takže to bola taká posledná vec, čo som sa chcela spýtať. Takže máme tu všelijaké pekné štatistiky, e, tabulky, ale pre mňa by bolo zaujímavé, keby sme mali skutočné pracovné stretnutie o týchto otázkach, aby sme si bod po bode prešli, e, e na čo sú tieto aktivity jednotlivé prepojené, pretože takáto tabulka, tam napíšete čokoľvek, keď veľmi chcete. A preto tie aktivity majú byť prepojené spojené na konkrétne financie, na konkrétne vyhodnocovanie alebo monitoring a dúfam, že tieto veci ma pán predseda podporíte. Ale neviem, či vôbec ma počujete. Počúvate ma? E, máte tlmočenie? And I understand French as well, as you know. <laughs> Do, rozumiem vás dokonca aj po francúzsky, ale ešte zároveň mám aj sluchatka. E, do, dobre, tak budem teraz hovoriť, e, možno hovoriť po anglicky, ale dobre, aby sme si rozumeli. Takže skutočné pracovné stretnutie k tejto téme e, s kolegami, ktorí majú záujem o tieto otázky. Takže takýto debriefing je naozaj potrebný, pokiaľ chceme dosiahnuť pokrok a naozaj je to práca, tá kontrolná práca Európskeho parlamentu, aby sme vedeli, na čo sa používajú európske peniaze aktivita po aktivite a krajina po krajine. Uh, ďakujem pekne. E, nikto neignoroval vašu prezentáciu. Samozrejme. Mali sa... Mari. E, pán Puliezi, krátke vystúpenie a potom dostaneme ďakujem pekne. E, pán predseda, budem stručný. Chcem sa spýtať pána veľvyslanca počas vystúpenia konkrétne odkázal na dohodu z Talianskom, pokiaľ ide o niektoré zariadenia, e, niektoré technologické vybavenie. Ja sa chcem spýtať, o akú dohodu ide a ako, aký záväzok tam bol zo strany talianskej vlády. Ďakujem pekne, začnem s tým ľahkým. Je to dohoda, ktorú sme dohodli 4. apríla 2011 po tom, čo bola tá vlna e, niekoľkých tisícov až 10 tisícov tuniských mladých, e, teda mladých tuniských občanov, ktorí sa dostali na Lampedusu a ďalej do Európy. Je to suma 200 miliónov eur. Máme za túto sumu výbavu v súvislosti teda s so stražením hraníc, či sú to lode, či sú to auta, vozidla. A veľmi to prispelo k eh, obnove ehm, našej e, výbavy. A potom na základe toho máme takisto aj návraty ľudí, to je tá, tá povedzme protistrana, hej, alebo to, čo dostaneme za tie, čo my poskytujeme za tie peniaze. A to sú do istej miery e, dobrovoľné návraty a takisto návraty 30 osôb mesačne. Čiže väčšina z tých e, 20 5 tisíc e, občanov, ktorí sa to týkalo pôvodne. Väčšina z nich sa vrátila do Tuniska, niektorí e, z nich sa dobrovoľne vrátili a niektorí e, ďalší sú to dokonca stovky, ktorí sú momentálne vo vezení alebo teda v tých centrách záchytných vrátane Belgická. Máme tu aj štátneho tajomníka z Belgická, teda Frankena, ktorého, ktorý sa ma pýtal, či ich môžeme všetkých dať do lietadla, aby išli naspäť do našej krajiny, ale ja som povedal, že nie, nie je to možné, pretože oni častokrát hovoria, že sú Tunisania, ale v skutočnosti nie sú Tunisania. Ak by sa to potvrdilo, že sú naozaj Tunisania, keby sme mali otlačky prstov, ktoré by to dokázali a tak ďalej, tak v poriadku, ale úprimne povedané, neočakávam to. Myslím, že to nie je realistické očakávanie a E, pokiaľ by sme toto spravili e, a ustúpili z tejto veci, tak možno bude aj druhá revolúcia v Tunisku. Pokiaľ ide o tých študentov, e, viete, že je náročné získavať víza a závisť od krajiny a čoraz viac počet študentov v zahraničí sa znížil, respektíve chodia do iných krajín. Napríklad v prípade Nemecka je to ľahšie ako v prípade Francúzska. Ale takisto veľa žiadostí z európskych univerzít, či amerických, či japonských, e, teda o tieto univerzity. E, je to trochu e, škoda, že ľudia odchádzajú na tieto školy, pretože potom málo kedy sa vracajú naspäť. Keď e, niekto potom nájde dobrú situáciu, povedzme v Európe, tak potom zostáva vo všeobecnosti v Európe a pokiaľ nie, tak sa vráti do Tuniska. Čo sa týka afrických migrantov, tak o tých e, pokutách, čo ste spomínali, o tom neviem nič. Takže vlastne neviem, o čom hovoríte. Myslím, že pán veľvyslanec, toto boli stretnutia, ktoré sprostredkovali niektoré mimovládky a mali sme e, nejaké informácie, môžeme e, vám to predložiť. A myslím, že sme mali tak dobrú, tak rozsiahlú a kvalitnú návštevu delegácie v Tunisku. Naozaj ma musím poďakovať aj kolegom a naozaj sme si veľmi dobre ozrejmili situáciu tých, ktorí na tom strácajú. Chápeme, že krajina je pod tlakom, ale aj migranti trpia a to je uznávaná skutočnosť. A môžeme vám teraz predložiť niektoré z tých, tých zistení, tých dôkazov, ktoré sme nazbierali na mieste, aj to, čo vyjadrili niektorí migranti, niektorí z nich, eh, mimochodom ako aj pani Veržia uzná, ktorým pomohli tuniské rodiny, aby sa dostali z takýchto nelahkých situácií. Mnohí trpeli. Trpeli aj e, pod to byrokraciou. Ale aj to vám môžeme prezentovať. A nakoniec ešte možno pani Strica. Pár vied. Rýchle dve veci. Pokiaľ ide o Bielorusko, tam eh, v zásade ten mandát eh, uzatvárať partnerstvo mobility, eh, to bolo súčasťou strategického plánu Digineer a tam sme sa viac sústredili na otázky bezpečnosti. Ale pokiaľ ide o tento konkrétny bod, môžem zistiť na tom útvare a potom vám postupíme odôvodnenie. Pokiaľ ide o druhý bod, a síce podpora riadenia hraníc. Ako to chápeme my, tak sú veľmi prísne kritéria, ktorými sa kolegovia v NIR riadia. A takýto typ financovania ešte stále spadá do starej kapitoly. Ale myslím si, že kolegovia z ostatných útvarov sú viac povolení na to, aby dali informáciu ohľadom tohoto, čo je tiež e, predmetom diskusie v tejto chvíli. K tomu tretiemu bodu, k tým tabulkám a výsledkom, myslím, že bez problémov by sme vedeli zorganizovať technické stretnutie, aby sme vysvetlili tú argumentáciu. Len aby som vás informovala, naša práca sa viac týka zaznamenania údajov o rozhodnutiach, ktoré už boli prijaté. Mnohé tie aktivity, ktoré sme prezentovali, tie pochádzajú z bežného programovania ENI, ktoré sú predmetom konzultácie, konzultačného procesu. Ak ale sú nejaké podnety na pridanú hodnotu, ktoré by, nám mohli, ktoré by sme mohli nakoniec lepšie usmerniť pri finalizovaní toho, čo my nazývame povedzme architektúrou, tak určite sme otvorení konštruktívnej diskusii. Ďakujem veľmi pekne a tie materiály eh, budú dané k dispozícii na webovej stránke, aj teda vaša prezentácia bude k dispozícii na webovej stránke. Dovolte mi poďakovať pánovi veľvyslancovi Šarifovi za jeho súčinnosť aj za tú jeho delegáciu. Je to veľmi dôležité, pretože eh, aj vo sveto libyskej situácii to nebolo jednoduché a veľmi nám to pomohlo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za prezentáciu a ďakujem aj kolegom z generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti. A teraz prejdeme k ďalšej, poslednej časti dnešnej rannej, dnešného ranného vypočutia. Poprosím rečníkov, aby prišli sem na stôl. Um, so we have um, Dragos Tudoraci. Dragos Tudoraci, pán Ležeri a Bern Lewis. Môžem vás poprosiť. No, chcem vás poprosiť o trpezlivosť. Dnes ráno vidíte, že máme tých rečníkov veľa, ale ďakujem za všetky príspevky. Bolo to veľmi užitočné. V rámci tretieho panela ktorý je venovaný veľmi náročnej otázke politiky návratov EÚ. V roku 2017 EÚ zverejne, teda komisia zverejnila viacero oznámení, ako vieme, a odporúčaní, pokiaľ ide o podporu efektívnejšej politiky návratov. Posledné odporúčanie zo septembra 2017 obsahovalo v rámci tých návrhov aj taký manuál pre členské štáty, ktoré majú byť pre príslušné úrady pri riešení úloh súvisiacich s návratom. My sme viackrát volali v rámci nášho uznesenia po efektívnom implementovaní legislatívy o návratoch. Ako kolegovia vedia, v rámci každého uznesenia sme uznali potrebu zlepšiť efektívnosť systému návratov Európskej únie. Pozícia parlamentu je, že návraty migrantov by sa mali diať bezpečne a pri plnom rešpektovaní základných a procedurálnych práv a za, pri zabezpečení, že krajina, navrat, kde sa navracia, je bezpečná pre nich. To je e, taká z, základný predpoklad. Je to veľmi principiálna požiadavka a uvidíme, sme zvedaví, čo povedia rečníci. Ja dúfam, že bude aj zaujímavá rozpráva v tejto veci. E, prvý host Dragos Tederači, vedúci útvaru pre regulárnu migráciu a politiku návratov v rámci generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti. 10 minút plus minus, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Ako ste správne spomenuli e, na začiatku, e, politika EÚ pre návraty a tá, ktorá, teda to, to, čo spôsobuje fungovanie, to je ovplyvňované veľmi pestrou sadou faktorov a zájomných súvislostí, ktoré sa nachádzajú v rámci EÚ, ako aj v vonkajších krajinách, teda krajinách tranzitu a návratov a v rámci tých panelov, ktoré už dnes boli, a ako aj v rámci iných diskusí ohľadom otázky spolupráce s tretími krajinami, sme už pomerne intenzívne diskutovali o tom, ako e, taká, tento vonkajší rozmer e, spolupráce s tretími krajinami a readmisia prebieha. Minulý týždeň tu bol námestník riaditeľa e, Morgiu, ktorý vám dal informácie o readmisných dohodách, e, ďalej e, právne nezáväzných dohodách, ktoré máme za týmto účelom a viem, že prebehla intenzívna diskusia v tejto veci. Takisto sme už spomenuli, myslím, že aj počas e, minulotýždňovej diskusie, ale aj pri príležitosti stretnutia s komisárom Avramopoulosom, ktorý hovoril na tomto výbore, že považujeme readmisiu a návraty ako súčasť integrovanejšieho operačného rámca, ktorý zlučuje otázku záchrany života s poskytovaním e, ochrany, ako aj s e, odpovednosťou za vracanie tých e, migrantov, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území členských štátov, ale ako som spomínal, už ste diskutovali o tých externých aspektoch návratov a readmisie a preto aj ja sa budem v mojom úvode sústrediť na tie interné záležitosti, na tú situáciu v rámci členských štátov a ten rozmer, vnútorný rozmer EU. To znamená e, takú súhru e, systému EÚ a vnútorných, e, teda systému vnútorných v rámci členských štátov a ako do toho vstupujú agentúry. Pokiaľ ide o regulačný rámec, ako dobre viete, od roku 2008 máme smernicu o návratoch, ktorý je vlastne spoločným menovateľom pre postupy konania, pre garancie, zábezpeky pravidlá, ktoré musia byť etablované na národnej úrovni e, pre všetko, vrátanie posudzovania prípadov pre návrat až po implementáciu samotných, e, samotného, samotného návratu. Je to legislatívna úprava, ktorú nikto nepozná lepšie ako vy na tomto výbore. Nebolo to jednoduché rokovanie. Trvalo pomerne dlho, kým sme sa dopracovali k tomuto textu, ale od roku 2008 predstavuje základ preto, ako systém návratov funguje aj nastavený v rámci EU ako e, strážkynia takého tohto rámca e, komisia sa zaoberá legislatívne transpozičnými aspektami, ako aj praktickými riešeniami samotných postupov a konaní, ktoré riešia, ktorými sa riadia e, úrady členských štátov pri takýchto návratoch. V rámci posúdenia Schengenu sme vykonali nasledovné posúdenia. V 2015 sme realizovali posúdenia v Rakúsku, Belgicku, Holandsku a Lichtensteinsku, pokiaľ ide o fungovanie Schengenu a z misií v roku 2015 e, vyplynuli potom akčné plány, e, teda akčné plány boli predložené zo strany členských štátov, kde boli aj nejaké nápravné kroky, ktoré predpokladali a my sme už uzavreli e, posúdenie primeranosti. V roku 2016 sme išli do Luxemburska, Talianska, Grécka, Chorvátska, Malty a Francúzska plus dve neohlásené šengenské hodnotenia v Kale vo Francúzsku, ako aj v Nemecku. Všetky tieto misie s výnimkou tých neohlásených v Nemecku, už sú vo fáze akčných plánov, ktoré zostavujú členské štáty a v tejto chvíli e, my realizujeme naše posúdenia primeranosti. V roku 2017 sme realizovali takéto misie o návratoch v Dánsku, Islande, Švédsku, Portugalsku a Norsku a jedno neohlásené, jedna neohlásená misia v Maďarsku, kde sme sa zaoberali podmienkami záchytu pokiaľ ide o posúdenia, tie správy z týchto misií z roku 2017, e, tie sú stále vo fáze prípravy. E, plán na rok 2018, zvyšok členských štátov a pridružených krajín, Švajčiarsko, e, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Fínsko a týmto by sme uzavreli prvý cyklus misií posúdenia Schengenu, pokiaľ ide o návrat. Mali sme veľmi ambiciózny kalendár, chceli sme to uzavrieť do troch rokov posúdenie, vyhodnotenie všetkých členských štátov, aby sme mali faktický podklad a základ na to, aby sme vedeli posúdiť, ako e, sa politiky a legislatíva v oblasti návratov realizuje na úrovni vnútroštátnej. E, Európsky parlament a ostatní dostali tú správu Ševal, pokiaľ ide o plánované aj neohlásené hodnotenia. Ak som to správne pochopil, tak 6. decembra budeme za zatvorenými dverami informovať šengenský podvýbor o práci a obsahu e, našich aktivít e, počas šengenských misií a my tak radi spravíme pred poslancami tohto podvýboru. Pokiaľ ide o regulačný rámec, je dôležité spomenúť odporúčanie, ktoré prijala komisia v marci 2017. Pán predseda už ju spomenul. E, bol to pre nás dôležitý dokument, pretože sme boli schopní, ako som už povedal, oprieť sa o tie e, zistenia počas šengenských misií, e, oprieť sa o tie poznatky a dať odporúčania členským štátom, ako môžu lepšie nastaviť a zacieliť svoje opatrenia, svoju legislatívu a svoje administratívne postupy. Hlavným cieľom bolo dosiahnuť e, väčšiu administratívnu, väčší administratívny súlad e, vzhľadom na skutočnosti, ktoré sme zistili v niektorých členských krajinách a síce, že strata efektívnosti sa deje z dôvodu nesúladu jednotlivých fáz v rámci procesu navracania. E, týmto odporúčaním sa snažíme zabezpečiť súlad a predvídateľnosť, pokiaľ ide o obdobie záchytu a to len tam, kde je to nevyhnutné a pri plnom rešpektovaní e, práv a zábezpiek v zmysle charty základných práv. Takisto sme chceli dosiahnuť uniformnejšie dodržiavanie a aplikovanie asistovaných dobrovoľných e, návratov a všetko to, čo sa deje na úrovni členských štátov a takisto sme chceli zabezpečiť lepšie využívanie zákazov vstupu, tak ako to predpokladá smernica o návrate. Členské štáty vzali na vedomie tieto odporúčania a už podčas malského predsedníctva bola vypracovaná matica ohľadom e, zapracovania takýchto odporúčaní do národných pravidiel a postupov. A ďalšie veci, ktoré oznamoval pán predseda, sa týkali schválenia manuálu pre návraty, súčasť balíčka spolu s so oznámením zo septembra. Myslím, že nehovorím nič nové. Určite viete, že niektoré členské štáty argumentovali od začiatku roka a niektoré dokonca ešte skôr e, hovorili o tom, že treba upraviť e, smernicu o návratoch. My sme boli proti zo strany komisie, proti takéto novelizácii smernice. My sme boli presvedčení, že efektívnejší systém návratov je možné dosiahnuť v rámci existujúcich pravidel, existujúcimi nástrojmi pokiaľ členské štáty budú ochotné viac investovať do zefektívnejších národných e, postupov a pracovných tokov na úrovni úradov a národných administratív. A nakoľko sme videli v rámci Šelba misií, že ako fungujú tie národné systémy, vieme e, definitívne, že sú tu veci e, na úrovni členských štátov, ktoré teda poukazujú na to, že to, čo navrhujeme z úrovne Bruselu, sa dá realizovať v teréne tam musí začať tá zmena. Čo týka operačnej alebo operatívnej stránky, tak 27. Eh, septembra sme mali agendu eh, schválenú v tejto oblasti. Identifikovali sme aj potrebu vzniku agentúry eh, pre pre pobrežnú straž a máme na našej strane ako komisia sme dali teda komisia zdôraznila úlohu, ktorú bude zohrávať agentúra v rámci nového mandátu od roku 2016 a mysleli sme si, že operatívne by táto e, úloha mohla byť e, urychlená s tým, že čísla už o tom jasne e, hovoria, že to tak sa aj naozaj deje. Sú tam e, veľmi výrazné zvýšenia tých počtov, pokiaľ ide o operácie návratu. Určite aj kolegovia o tom budú ešte hovoriť bližšie budúcnosť. Politika návratu a jej budúcnosť eh, súvisí s budúcnosťou celej migračnej politiky. Už, politiky. Už to tu bolo eh, predtým aj povedané. Všetky tieto veci sú navzájom prepojené, pokiaľ ide o solidaritu, pokiaľ ide o azyl. Eh, to všetko bude mať nejakú implikáciu, pokiaľ ide o ďalšie kroky našej politike návratu. Tá už bola dnes pomenutá, naďalej to bude mm, úzko prepojené aj našu zahraničnú politiku, pokiaľ ide o spoluprácu s, kru, s kľúčovými krajinami pôvodu a tranzitu. Naďalej sa budeme snažiť monitorovať e, situáciu na všetkých týchto frontoch, ako ste si možno už aj všimli, keď, pokiaľ ide o tú poslednú správu, ktorú sme pred pár týždňami prijali, tak e, túto správu sme konsolidovali v prípade rôznych aspektov migrácie, pretože sme sa snažili e, toto poskytovať pravidelne taký komplexný pohľad, pokiaľ ide o aktivity, ktoré v oblasti migrácie príjmame. Ďakujem a tým sa na vaše otázky. Um, Ďakujem, otázky budú na konci panelu. Ďalej Fabrice Ležery, ktorého dobre poznáme, riaditeľ Európskej agentúry pre e, pobrežnú straž. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne, že tu dnes môžem vysvetliť, čo presne robí Európska agentúra pre eh, hranice, eh, pre hraničnú a pobrežnú eh, stráž. Toto už spomínal aj kolega z komisie a zvorazním to aj ja. politika návratu je súčasťou riadenia migrácie a je súčasťou e, mandátu našej agentúry Frontexu a bola nakoniec minulý rok rozšírená. Spomeniem nejaké čísla. Počet e, letov s takýmito návratmi za tento rok e, bol viac ako 300 počas, počet nezákonných e, migrantov, ktorí boli navrátení s podporou agentúry, je 2500 za tento rok. Minulý rok, to za celý rok bolo, e, to bola podpora pre de, e, členské štáty, ktoré vrátili 10 tisíc alebo viac ako 10 tisíc migrantov. A minulý rok sme zorganizovali viac ako 200 letov. The figures um, to 2015 uh, it's e- keď to porovnáme s číslami za rok 2015, je to ešte zjavnejšie, že Európska únia ako taká dobre rozvíja svoju politiku návratov a niekoľko násobne sme znásobili, 5 násobne sme znásobili to, čo agentúra v tejto veci e, v podpore európskych krajín robí. Ale samozrejme treba sa treba opäť zopakovať, že rozhodnutie o návrate to je e, rozhodnutie na národnej úrovni, čiže iba členské štáty, iba národné orgány môžu rozhodnúť, ktoré osoby musia byť navrátené. Čiže toto je veľmi dôležitý prvok. To ukazuje, že existuje istá potreba mať integrovanú európsku politiku v tejto oblasti, kde členské štáty, aj komisia, aj e, Frontex spoločne spolupracujú a úzko spolupracujú. Pokiaľ ide o operatívne aktivity, podporujeme identifikáciu. A k tomu sa potom e, vrátim, pretože jednou z víziev je správne identifikovať migrantov, tak aby sme mohli povedať, e, aká je krajina pôvodu. A pokiaľ chceme, a teda aby sme mali aj um, cestovné dokumenty z krajiny pôvodu. Momentálne agentúra poskytuje dopravu alebo prepravu leteckú, ktoré, e, s letadlami, ktoré dávajú k dispozícii členské štáty, ale momentálne sme v fáze obstarávania a čo skoro pravdepodobne v januári agentúra e, bude môcť vytvoriť alebo teda používať svoje vlastné e, lietadla. A takisto v kontexte EÚ a Turecka je tu e, vylesenie zo strany agentúry, sú tam e, vlastne lode, ferries, e, ktoré e, spoločne s greckými orgánmi tieto služby vykonávajú a v roku 2016 bolo 350 osôb e, z greckých ostrovov presunutých do Turecka a to bolo vlastne v rámci toho vyhlásenia Frontex Turecko. A takisto, a to je veľmi dôležitá vec, máme tu strategické diskusie, pokiaľ je o riadiaci orgán agentúry, alebo správnu radu, a minulý týždeň spoločne s agentúrou komisia navrhla členským štátom nejaké operačné alebo operatívne aktivity, tak aby sa posilnil posilnila táto spolupráca, tento e, trojuholník e, členské štáty komisia agentúra. A jeden z highlightov je, tejto skutočnosti je, je tá informačná výmena medzi e, národnými orgánmi e, a komisiou a Frontexom. Tuto treba posilniť. Napríklad pokiaľ agentúra môže e, zorganizovať a naplánovať svoje vlastné lety, čartové lety, tak agentúra potrebuje e, vedieť, aké sú destinácie, aké je plánovanie. kedy migranti, ktorí sa majú vrátiť, sú pripravení na to, aby sa vrátili. A agentúra nemôže, nemôže rozhodovať o merite týchto rozhodnutí, ale členské štáty musia e, agentúre nahlásiť to plánovanie, počty, krajiny, pôvodu a tak ďalej. Komisia navrhuje, že by systémy IKT, ten IKT systém menom IRMA sa odovzda Frontexu a na tomto budeme pracovať a je to jeden z highlightov tohto akčného plánu, ktorý bol navrhnutý práve Frontexu. A takisto bola tu strategická diskusia, ktorá prebehla včera na riedecom orgáne EASO, pretože tu je jedna ďalšia výzva v oblasti riadenia migrácie v EÚ, a to síce počet migrantov, ktorí žiadajú o azyl, je veľmi vysoký, pričom počet osôb, ktoré dostávajú štatút utečenca, ten je oveľa nižší. A ľudia, ktorí nedostávajú štatút e, utečenca, väčšinou nedostanú povolenie na pobyt. A to je presne ten rozsah návratov a prebehla strategická e, diskusia s EASO a s národnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za azyl, aby sme si lepšie vymieniali informácie, tak aby ľudia, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá, mohli tiež byť súčasťou tohto systému návratov. Čiže toto je situácia, tak ako momentálne beží. A momentálne by som chcel prejsť k ďalšej téme a to je téma, ktorá je možno zaujímavejšia v kontexte tohto vypočutia a to je téma, ktorá súvisí so spoluprácou s tretími štátmi a s tým, ako implementujeme ustanovenia v oblasti návratov. Agentúra samozrejme koná v kontexte európskej vonkajšej politiky. Chcem tu hovoriť o úzkej spolupráci s komisiou a s SOVČ, pokiaľ ide o implementáciu readmisných dohôd. Väčšinou agentúra podporuje aj s expertmi komisiu, keď komisia rokuje o readmisných dohodách a takisto sa zúčastňujeme na spoločných E, výboroch s tretimi štátmi. Máme tu pracovné dojednanie, ktoré je podpísané zo strany agentúry v prípade teda e, dojednania a v prípade niektorých takýchto dojednaní je tam aj príloha o návratoch. Napríklad je tomu tak v prípade Nigérie. Nie je to tak úplne vždy, ale v prípade Nigérie agentúra pred pár rokmi e, vytvorila a nastavila dobrú spoluprácu. Takisto e, máme spoluprácu e, s európskymi styčnými úradníkmi, ktorých e, členské štáty vysielajú a používajú a myslíme si, že takíto styční úradníci by mohli aj v budúcnosti zohrávať úlohu, pokiaľ ide o návraty. Pokiaľ ide o návraty, ktoré sú organizované alebo ktoré sú pripravené agentúrou, ale sú organizované krajinou pôvodu, o týchto, na týchto tiež pracujeme, tak je to najmä v prípade krajín z Balkánu a je to aj otázka politiky budovania kapacít, pretože toto je niečo, čo pomáha týmto krajinám naučiť sa, ako organizovať operácie návratu, pretože oni tiež majú isté výzvy a tiež musia organizovať svoje vlastné e, lety návratu, najmä teda hovorím o krajinách Balkánu. Takisto organizujeme e, misie identifikácie, podporujeme členské štáty v rámci rokovania o cestovných dokladoch s konzulárnymi orgánmi. Agentúra napríklad e, pozvala tzv. identifikačné misie alebo vykonala takéto misie, hľadiska dlhodobého napríklad Taliansku, takisto mám krátkodobé misie tohto typu v rôznych členských štátoch a samozrejme chcel by som zdôrazniť, že všetky tieto aktivity sa vykonávajú vždy v plnom súlade so základnými právami. Najmä agentúra vytvorila e, istý systém monitorov a najmä v prípade citlivých letov sa snažíme uistiť, že aj v prípade týchto zberných letov vždy sú tam európsky monitory, ktorí situáciu majú pod kontrolou. Pokiaľ ide o kroky do budúcnosti, z pohľadu agentúry je veľmi potrebné, aby sme mali komplexný prístup. Komplexný z hľadiska integra, eh, systém, integrovaného systému návratov, to znamená, že národné orgány, komisia a agentúra spoločne si musia vymieňať informácie v reálnom čase o každom aspekte politiky návratov. Agentúra samozrejme má záujem o operačné alebo operatívne údaje a takisto musíme vidieť istý širší e, prístup, aj dosiahnuť širší prístup. To, čo sme tu dnes hovorili, aj e, ráno, napríklad rozvojová pomoc je veľmi dôležitá, pokiaľ nechceme obmedzovať riadenie migračnej politiky iba na politiku návratov. Potom je tu to južné susedstvo, to sa navrhuje e, zo strany komisie smerom k Frontexu a v kontexte spravodajskej komunity Frontex Afrika máme tam možnosť vytvárať budovanie kapacít e, pre tieto africké krajiny, aby spolupracovali na e, otázkach riadenia eh, alebo kontroly hraní, čo väčšinou v prípade afrických krajín súvisí aj s otázkami bezpečnosti. Takže pokiaľ chceme mať prístup, ktorý je eh, pre všetkých eh, pozitívny, hovorím tu o aktivitách, operatívnych aktivitách, ktoré sú v rozsahu mandátu agentúry, musíme rozširovať tieto témy a zároveň definovať bezpečnostné otázky, ktoré možno nie úplne priamo súvisia s migráciou, ale tiež sú istými obavami. Napríklad máme krajiny, pre ktoré bezpečnosť e, je naozaj prioritou číslo 1. Takže teraz vďaka širšiemu mandátu, vďaka projektom ako napríklad e, AFIK, vďaka budúcemu južnému susedstvu verím, že Európa dokáže vytvoriť naozaj taký kvalitný profesionálny dialog v oblasti riadenia a kontroly hraníc. Samozrejme, potrebujeme mať dlhodobú rozvojovú politiku vo vzťahu k týmto krajinám. To samozrejme už nespadá pod e, náš mandát, ale aspoň ja to tak rozhodne vnímam a nie je možné implementovať dobrú politiku návratov, pokiaľ nebudú to, prepoje, to nebude prepojené aj s ostatnými aspektmi e, našich vzťahov e, s Afrikou. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz posledný rečník, ktorým je pán Ben Louis ktorý je e, z úradu e, Vysokého predstaviteľa pre ľudské práva OSN. E, ďakujem, ďakujem za slovo. Myslím, že moja prezentácia bude trochu iná než prezentácia mojich kolegov. Ja sa nebudem tvariť ako európsky expert, budem hovoriť o obavách zo strany Úradu Vysokého predstaviteľa pre ľudské práva OSN vo všeobecnosti v súvislosti s návratmi, či už dobrovoľnými alebo nútenými a taktiež budem hovoriť o konkrétnych obavách v súvislosti s tým opätovným zameraním na návraty v rámci EÚ. Často sa hovorí, že návraty sú potrebnou súčasťou fungujúceho európskeho e, systému v tejto oblasti. A ja chcem povedať na úvod, že e, veľké alebo návraty obrovského množstva ľudí, tie sú symptómom problémov a pokiaľ máte tzv. dobrovoľné procesy, kde mm, mnoho ľudí musí opustiť e, určité územie, tak kde sa niečo pokazilo. Či je tam nedostatok e, legálnych cest, ako sa dostať e, do tej krajiny, alebo tí ľudia, ktorí sa vracajú z vlastných pohnutok, tak nie sú spokojní. Takže chcem objasniť, o čo tu presne hovoríme. Keď hovoríme o navratoch, to je možno taký klinický výraz až. A myslím si, že v bruselských kruhoch sa to trochu oddeluje od, toho, od celkového kontextu. My sme vykonali monitoring praktik v oblasti navracania osôb a nadalej k tomu budeme pokračovať a vidíme z prvej ruky, že či už sú to dobrovoľné alebo nutené návraty, tak často je to veľmi, je to veľmi e, násilný proces a Veľmi často a pardon, veľmi málo často sa ľudia vracajú v súlade s, održ- s princípmi ľudských e, práv a slobod, a čo sa navracajú do krajiny, ktorá možno ani nie je ich e, domovinou, takže často sú teda navracaní na nejaké iné miesta. A myslím si, že treba byť úprimný. Hovoríme návrat, ale to je často taký eufemizmus pre to, keď sa zbavujeme ľudí, ktorí sú niekde neželaní. A principiálne krajiny, do ktorých navraciame ľudí, tak e, sú tam, tak nie je to ako keď napríklad ja letím do Bruselu a dnes môžem sedieť s vami tie podmienky sú tam z historického pohľadu úplne iné. Takže hovorme tu o dopade ľudských práv na návratovú politiku. Poprvé, takže eh, každý štát má právo si spravať svoje vlastné hranice, ale toto právo nie je absolútne, ako tu zaznelo v minulom paneli. Vždy je tam obmedzenie, eh, tá podlieha to medzinárodnému ľudskoprávnemu, eh, ľudskoprávnej oblasti. A samozrejme, ľudia sú si rovní, treba dodržiavať ľudské práva a dôstojnosť. Takže nezávisle od dôvodu, ktorý majú, prečo prekročili hranicu alebo spôsobu, akým ju prekročia, krajina, do ktorej prídu, tak každý štát má právne záväzky voči všetkým migrantom bez ohľadu eh, na to, či ten človek dostal alebo požiadal o azyl alebo nie. Takže toto je širší ľudskoprávny rámec, ktorý poskytuje ochranu migrantom. A Taktiež tieto e, práva sú samozrejme neočkriepiteľné, nepopierateľné. Utečenci majú špecifické práva v rámci medzinárodného e, práva. A Samozrejme, všetky, všetky osoby sú e, chránené v rámci medzinárodného humanitárneho práva. Ich e, ľudské práva musia byť dodržiavané. Zaslúžia si medzinárodnú ochranu. Ale niektorí ľudia si myslia, že sú osoby, ktoré sa slúžia medzinárodnú ochranu, niektoré, ktoré nie, ale toto nie je pravda, pretože e, medzinárodný rámec ľudských práv stanovuje, že všetky osoby sa slúžia medzinárodnú ochranu sú tam potom vyčlenené niektoré e, skupiny, deti, ženy, ale na druhej strane napríklad aj pracovní migranti. Takže nie je to jednoduchá otázka, nie je to len žiadateľ o azyl a potom na druhej strane všetci ostatní. Toto musí byť jasné, predovšetkým, keď začne hovoriť o riadnom procese, o dodržiavaní práv, o deportácii, o dobrovoľnom, nedobrovoľnom návrate. A keďže tieto práva sú nepopierateľné, tak títo ľudia v každej chvíli majú nárok na najvyšší stupeň ochrany. Máme tu 9 zásadných e, nástrojov na dodržovanie ľudských e, práv. Medzinárodná dohoda pre občianské a politické e, práva a ďalšie, ako napríklad dohovor o právach dieťaťa alebo medzárodný dohovor na e, ochranu žien alebo proti diskriminácii žien. Európske členské štáty takmer všetky ratifikovali týchto 9 právnych nástrojov. A tým, že sa stali signatármi, členské štáty EÚ prijali tieto záväzky a povinnosti v súvislosti s ochranou a s rešpektovaním ľudských práv, ktoré sú v nich obsiahnuté. Vrátane osôb, ktoré nemajú nejaký právny štatút alebo nemajú právo sa zdržiať v tej krajine. Toto zahrňa taktiež to, že nemôžete obmedzovať alebo negovať e, rešpektovanie týchto práv v rámci zahraničnej politiky. Takže marca 3. 3. marca tohto roka sme my spoločne s UNICEF a s Medzinárodným organizáciám pre ochranu detí vyjadrili obavy v súvislosti s politikou EÚ, ktorá e, ohrozuje napríklad e, deti, prioritizuje sa tam kontrola migrácie nad e, ochranou ľudských práv. Taktiež máme nové všeobecné vyhlásenie v, e, spoločné výboru pre práva migrantov a výboru pre ochranu detí. Sice teda, že ochrana detí je dôležitejšia než kontrola migračných tokov. A skupina expertov OSN vrátane špeciálneho raportéra pre otázku migrantov e, sa e, stretli a vyzvali a nazvali to nové oznámenie Európskej komisie o týchto otázkach ehm, nevhodným. No a na poslednom výbore Libe, ktorý som si vypočul ja v apríli v súvislosti s oznámením o návratoch, mnohí ste tu vyzvali komisiu, aby boli obozretní, aby sa teda rešpitovali tie dohody a mnohí poslanci uh, povedali, že tento trend v EÚ smerom k tým núteným návratom, ktoré často sú nazývané dobrovoľnými, tak to, týmto sa odchylujeme od našich hlavných európskych hodnôt. Takže sú tu určité nedostatky e, pri teda ochrane týchto osôb. Sú tu špecifické kapitoly napríklad v súvislosti s deportáciou, s návratmi. V roku 2014 sme e, publikovali špecifické odporúčania s ľudskými právami a hranicami. E, tam sme hovorili, že treba dodržiavať medzinárodné štandardy, vydali sme odporúčanie členským štátom hľadom toho, ako vyvinúť a oper, o, o, zoperatívniť záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Tam je 10 odporúčaní, usmernení, e, ktoré obsahujú praktické kroky, ktoré členské štáty môžu podniknúť, aby zaručili dodržiavanie práv migrantov. Ja sa budem sústredovať dnes na dve z nich. Ďalšia prísvitka. Takže ľudské práva v kontexte návratov a taktiež e, spolupráca, koordinácia. Takže návraty e, nemôžu porušovať určité princípy. Nesme tam teda nejaké donúcovanie tej osoby k tomuto návratu. Máme tu špecifické úsmernenia e, k jednotlivým bodom. Nemám čas o tom hovoriť detailne, takže len pár kľúčových bodov. Špecificky, čo sa týka princípu nenavracania, toto je princíp, ktorý je obsiahnutý v medzinárodnom práve. Musí sa rešpektovať právo pre utečencov pokiaľ niekomu nie je udelený na azylová ochrana, to neznamená, že ho môžete jednoducho niekam zase navrátiť. Musí sa rešpektovať princíp Ehm, že sa nesmú tie osoby mučiť, Musia sa zabrať do úvahy konkrétne okolnosti každej osoby, ktorá musí byť navrátená, aby sa zaručilo, že táto osoba nebude mučená alebo že sa nebude zle zaobchádzať, pokiaľ bude navrátená do krajiny, v ktorej sa momentálne nenachádza. Čo sa týka riadných právnych procesov, tam musí byť zabezpečený prístup právnej pomoci, vrátanie možností odvolať sa proti rozhodnutiu o návrate a taktiež sa musí nechať na to dostatok času, tak by to nebolo len procedurálne právo, ale aby tá osoba to skutočne mohla využiť, taktiež tam musí byť zaručený prístup k informáciám, písomné odôvodnenie rozhodnutia o návrate vo formáte v jazyku, ktorý, ktorému tá osoba rozumie, takže môže poskytnúť tlmočníkov, prekladateľov na tento účel. No a taktiež všetko sa to musí skúmať na individuálnej báze. Je treba, aby to monitorovali nezávislé orgány, musí to byť nezávislé monitorovanie. Takže nezávislé monitorovanie. Ďalej, usmernenie 10 v súvislosti s, dohod- s so spoluprácou a príslušnými dohodami. Vieme, že všetká cezhraničná spolupráca musí e, poskytnúť zábezpeky v oblasti dožiavania ľudských práv. Ten prístup sa musí zakladať na ľudských právach. Takže nemôžu byť osoby navracené do krajín, ktoré nerešpektujú ľudské práva. a do tohto procesu sú zapojené e, rôzni, rôzni aktóry. Takže je treba, aby proces aj výsledky tých, týchto procesov podliehali teda kontrole v súvislosti s udržaním ľudských práv. Je treba to všetko e, monitorovať, to monitorovanie musí byť opäť nezávislé, aby to všetko bolo v súde s ľudskými právami. Na záver ešte niekoľko odporúčaní. Bohužiaľ, nemám dosť času, aby som hovoril do detajlov, ale chcel by som zdôrazniť pár vecí v súvislosti teraz s tými procedurálnymi zárukami, s monitorovaním. Chcel by som vás vyzvať, aby ste pochopili, že rámec eh, ľudských práv, že to je Mm, také minimum, nie maximum. Stačí, keď nestačí povedať, dobre, nevrátime niekoho do krajiny, kde ho môžu e, zavraždiť, ale je treba zaručiť, e, že sa bude rešpektovať dôstojnosť týchto osôb. Máme tu člán 21, ktorý e, hovorí, že treba rešpektovať dohody o spolupráci interne aj externe je treba zaručiť e, dobré podmienky a dôstojnosť pre všetkých ľudí. Ďakujem. Toto je veľmi dôležitá téma, už nemáme veľa času, ale o slovo sa hlasia len dve osoby. Jean Lambert a Marie-Christine Veržia. Ešte niekto sa chce prihlásiť o slovo? Nie, takže len títo dve. Takže ako prvá Jean. Ďakujem. obmedzím moje otázky. Takže poprvé, hovorili ste, alebo hovorilo sa v pár prezentáciách o otázke identifikácie. Čo týka prípravy na návrat, vieme, že v rôznych krajinách sa na to dívajú rôznym spôsobom, ale ja som sa chcela špecificky opýtať na to, či všetky členské štáty majú napríklad postup v prípade osôb bez štátnej príslušnosti, pretože sú tu teda nejaké osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť a toto je dobrý argument Napríklad tu máme Rohingyov v Bangladeši. Pokiaľ ste Rohingyom z Bangladeša, tak v podstate nie ste Bangladešan. A často vás považujú za Bangladešana. Ale v podstate ne, ste bez štátnej príslušnosti. Takže majú členské štáty robustné procesy pre osoby bez štátnej príslušnosti, tak aby sa e, vzali do úvahy takéto problémy, ktoré sú dosť veľké. Možno to nie sú tie najväčšie, ale samozrejme je to problém. Reálny problém. Taktiež, čo sa týka návratu ako takých, tak sme počuli, že je treba EU, aby to EU monitorovala, a toto sme hovorili v súvislosti so smernicou o návratoch, ale čo si myslia naši panelisti ohľadom toho, čo to vlastne je udržateľný návrat a nakoľko sa to monitoruje. Ja mám často taký pocit, že tá časť toho azylového procesu, ktoré venujeme najväčšiu pozornosť, je e, tá, že si hovoríme, pokiaľ ľudia teda nedostanú azyl, tak čo potom? Potom je treba zistiť, či sme urobili správne rozhodnutie. Takže aké sú nadväzné kroky? Ako zistíme, čo sa stane s tými ľuďmi potom, čo sú navrátení? Či skutočne tento proces bol dobrovoľný? Na čo týka zákazu vstupu, podľa mňa toto je tá najhoršia časť smernice o návratoch spoločne teraz s tým zadržiavaním ale aký toto malo dopad na ľudí? Ste hovorili o účinnom monitorovaní, ale čo toto znamená? Mám ešte zoznam ďalších otázok, ale nechám si ich na inokedy. Áno, bolo to skutočne už toto veľmi komplexný zoznam. Ďakujeme Jean a teraz Marie Christine. monsieur le président. Merci à, euh, à, euh, à notre... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj predrečníkom. Chcem sa poďakovať najmä pánovi Levisovi. aby ste na úvod povedali, že vy ste žiaden problém nemali e, dostať sa do Bruselu. A o tomto presne treba hovoriť. Vždy, keď hovoríme o migračných politikách, hovoríme naozaj, alebo mali by sme hovoriť o tomto. Nemajú všetci ľudia rovnakú, rovnaké právo migrovať. E, čiže zopakujem to, čo som už raz povedala. Je tretina obyvateľov sveta, ktorá má právo mobility a dve tretiny, ktoré e, majú právo, teda povinnosť zostávať tam, e, kde sú, napriek tomu, aké máme základné ľudské práva, univerzálne ľudské práva. A potom otázka ľudských práv a celkovo tých medzirodných dohovorov, ktoré naše štáty podpísali s výnimkou e, tých pracujúcich migrantov a ich rodín, pretože tam je napísané e, niečo iné. Sú iné medzirodné texty, ktoré opakujú toto, že všetci ľudia majú nejaké práva bez hľadu na ich štatút. Teraz sa vráti k politike návratov. Povedali ste nám, že je tu istý problém, pretože je tu veľký rozdiel medzi počtom ľudí, ktorí žiadajú o azyl a počtom ľudí, ktorí dostanú štatút alebo majú tú medzinárodnú ochranu. E, dostanú medzinárodnú ochranu. Viem, teda, že to je veľký rozdiel. Iba prípadne, pri, pomenuté čísla 61% žiadateľov o azyl dostanú právo e, na medzinárodnú ochranu, čiže takmer dve tretiny. A keď tam ešte pridáme tých 17% ďalších, ktorí dostanú toto právo, niekedy neskôr, keď sa odvolajú. Takže, takže nie je to zase nejaký veľký rozdiel kde je veľký rozdiel, je rozdiel medzi členskými štátmi. Niektoré dávajú 8%, v prípade napríklad Maďarska, to je asi veľká náhoda, až po viac ako 80% v iných členských štátoch. Čiže tam je ten problém, tam je ten skutočný rozdiel. Viem, že na tom pracujeme, ja teda nie priamo, ale niekto pracuje na tej harmonizácii, ale to nevyrieši tieto rozdiely. Čiže pokiaľ ide o tieto azylové práva, pokiaľ nebudeme k tomu pristupovať tak, ako ja si predstavujem, tak budeme nezodržiavať vlastne základné princípy, pretože sú tu nerovnosti. Nie každý človek, e, e, keď už nie je tým dobrým utečencom, tak zrazu je nejakým zlým nelegálnym migrantom. To predsa nie je také jednoduché, ako sa o tom hovorí. Čiže ani tam nedodržiavame to medzinárodné právo tak, ako by sme mali E, to robiť. A potom otázka pre vás e, dvoch aj na agentúre Frontex, ako sa tieto návraty vykonávajú alebo majú na vykonávať tak, aby sme dodržiavali aj medzinárodné právo, aby nedochádzalo nejakým kolektívnym e, e, povedzme vyhosteniam. Keď tu hovoríme o členských štátoch, tak ako sa uistíme, že naozaj došlo k individuálnemu preskúmaniu každého jednotlivého prípadu, že sa dodržiavajú ľudské práva, že sa dodržiavajú procedurálne práva v tejto oblasti, ako sa uistíme, že tam nie sú nejaké zraniteľné osoby, ktoré neposielame naspäť, ako sa e, uistíme, že nie sú navracované do krajín, kde ich práva e, nebudú dodržiavané, e, právo na život, právo nebyť mučený A súhlasím, keď hovoríte o tom, že riadenie migrácie nemá byť iba otázka politiky návratu. Ale čo to pre vás v praxi e, znamená, najmä pre agentúru Frontex, čo to v praxi znamená? A potom, áno, máme mať e, vyváženú politiku migrácie vo vzťahu k africkému kontinentu, ale vy nám vlastne ukážte, ako v tejto veci e, konáte. A potom posledná vec, a vrátim sa k tomu, čo povedala aj Sophie Indveld, e, k tomu, čo môže spraviť Európsky parlament preto, aby v prípade týchto politík e, my, e, výbor LIBE, ako môžeme konať v tom zmysle, aby tieto politiky naozaj rešpektovali, rešpektovali pravidlá, to sú naše zodpovednosti. My častokrát hovoríme, že treba rešpektovať medzinárodné dohovory. Častokrát to pripomíname v rôznych uzneseniach, ale ako konkrétne našu zodpovednosť v tejto oblasti môžeme realizovať vo vzťahu k ďalším inštitúciám Európskej únie. Ďakujem. Okay, um, begin... Takže ako prvý bude hovoriť pán Tudorače, máme čas obmedzený, takže prosím rýchlo. Ďakujem, ďakujem za vaše otázky. hovorí veľmi stručne. Prvá otázka v súvislosti s osobami štátnej príslušnosti. Áno, tam v tejto oblasti nemáme nejaký európsky rámec alebo právomoci, tak členské štáty to si to riešia na národnej úrovni. Máme legislatívu v súvislosti s osobami štátnej príslušnosti v tom zmysle, že ten identifikačný proces je súčasťou eh, návratového procesu. Žiadny návrat nemôže prebehnúť bez toho, že by tam bola akceptácia strany tej tretej krajiny. Takže toto je určite dodatočná záruka. Udržateľnosť e, návratov. Tu sa treba pozrieť na dva rôzne aspekty. Návr- proces návratu ako taký je monitorovaný aj na národnej úrovni, aj je tu komplexný mandát Frontexu pre tú druhú časť navratového procesu. Takže potom, čo to navrátená osoba sa navráti do svojej krajiny pôvodu, tak tam sa tiež monitoruje, investujeme tam. A nie je tu len o tie navratené osoby, ale aj o spoločenstvo. Máme financie, ktoré idú na reintegráciu my sa snažíme integrovať do spoločenstiev, ktoré musia prijať znovu týchto navratených ľudí, aby sa zaručila udržateľnosť a reintegrácia do týchto spoločenstiev. Takže je tu monitorovanie po dobu 6 až 12 mesiacov. Navrátilci sa vrátia do svojho spoločenstva. Sleduje sa, ako teda to pokračuje po návrate. Čo sa týka zákazov vstupu, tak tu sme to monitorovali v priebehu e, misie Ševa. 6. a 7. decembra sa bude špecificky o tejto téme diskutovať, o tejto misii. Dáme vám tam detaily v súvislosti s tým, ako sa to implementuje v každom jednotlivom členskom štáte. Je dôležité poznať e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z leta tohto roka, ohľadom toho, ako členské štáty teda majú vykladať tento zákaz vstupu. Ďalšia otázka, ako zaručíme, že návraty budú rešpektovať ľudské práva, že sa bude rešpektovať naša legislatíva. Je treba povedať, že nemôžeme hovoriť o masových deportáciách v súvislosti s európskou návratovou politikou, pretože každý ten návrat sa zakladá na jednotlivom individuálnom rozhodnutí, ktorému predchádza individuálne vyhodnotenie každého jednotlivého prípadu, takže tu nedochádza k žiadnym kolektívnym alebo masovým deportáciám, tak ako sa to prezentuje. Toto jednotlivé, jednotlivý proces je taktiež doplnený dohľadom zo strany nášho súdneho systému. Toto je dôležité povedať. Tento systém návratov samozrejme podlieha kontrole súdneho systému so všetkými zárukami, zábezpakami. Ďalej je tu robustný systém monitorovania, ktorý je posilnený ešte vlastne vo forme Európskej pohraničnej pobrežnej stráže monitorujeme, či rešpektovanie ľudských práv je taktiež zaručené aj v tejto časti návratového procesu. My sme sa v rámci našej misie Ševal sústredovali na túto otázku členských dodržiavania ľudských práv strany členských štátov. Pokiaľ nedodržiavali, tak sme mohli spustiť postup pri, poru, postup pri porušení. Pani teda, Ďakujem pekne. Eh, Čo sa týka toho rozdielu eh, medzi zamietnutými žiadosťami o azyl a počtom ľudí, eh, ktorí sú navratení, pokiaľ zoberieme 61%, že akceptujeme žiadateľov o azyl v Európe, pokiaľ zoberieme absolútne číslo v roku 2015 z celkového počtu 1 milión, tak e, stále ten rozdiel je 400 tisíc osôb. Čiže to je stále veľa ľudí. To je veľmi veľa ľudí. E, pretože to sú ľudia, ktorí nemajú právo sa tu vyskytovať, nemajú právo pracovať. A teda to je situácia, ktorá nie je dobre nastavená v jednotlivých členských štátoch, kde sa tieto osoby nachádzajú. Pokiaľ ide o to, čo povedal zastupca komisie, rešpektovanie základných ľudských práv, tak chcel by som doplniť, že existuje etický kódex Frontexu, pokiaľ ide o tieto návraty a najmä čo sa týka zdravotného stavu, humanitárneho stavu daných osôb, tak e, vyhodnotenie týchto aspektov je súčasťou našich hodnotení. V roku 2017 agentúra využila 86 monitorov za e, základných e, ľudských práv a našou politikou je robiť veci tak, aby keď členské štáty nedokážu dať k dispozícii národných monitorov, tak vtedy e, využívame taký púl, ktorý máme a to sú takí európsky monitory. A pokiaľ ide o nejaké prípady, ktoré sú špecificky e, citlivé, alebo teda tie lety, ktoré sú citlivé, to znamená, že lety do krajín, ktoré sú povedzme, do krajín, ktoré sú menej blízke našim normám, pokiaľ ide o rešpektovanie rôznych princípov, tak tam robíme veci takým spôsobom, aby vždy tam aj na tom lete, aby v tom lietadle počas toho letu boli e, monitory. Pokiaľ ide o tie kvoty, tak e, tam, kde máme s nejakými krajinami posilnenú medzinárodnú spoluprácu, to sú krajiny, s ktorými Európska únia e, má rozvinuté politiky tých dohovorov a v prípade ktorých vieme, že sú aj iné nástroje, aj keď je to možno mimo mandátu agentúry, sú isté nástroje, rozvojové, práce e, teda rozvojové nástroje alebo nástroje rozvojovej eh, rozvíjania hospodárstva. Ďakujem pekne, pán Luis. Eh, ja by som chcel rýchlo zareagovať, pokiaľ ide o otázku udržateľnosti. Okrem absolútneho zákazu non-refoulement a to širšieho chápania non-refoulement ako princípu eh, proti mučeniu, náš úrad realizuje isté aktivity, pokiaľ ide o udržateľnosť z pohľadu ľudských právov vo februári e, budeme organizovať ohľadom tohto stretnutia a budeme takisto vydávať niektoré usmernenia. V tomto ohľade už sme sa ale vyjadrili k tomuto, pokiaľ ide o zásady a usmernenia e, a ľudské práva migrantov v zraniteľných situáciách, kde uvádzame, že udržateľnosť znamená, že keď je osoba vrácaná, tak e, minimum tých ľudských práv je zabezpečených. Právo na sociálnu ochranu, na zdravotníctvo, primeraný štandard bývania, E, teda slušná práca a tak ďalej, spravodlivosť. Tie krajiny, ktoré nedokážu zabezpečiť e, takéto práva základné, tak to nebude udržateľné potom. A niektoré z postupov EÚ v súčasnosti určite spôsobujú to, že si musíme klásť takéto základné otázky. Vrátanie tých, kde sa rokujú formálne dohody alebo usporiadanie napríklad z Líbiu. Ako je možné Líbiu v súčasnosti považovať za adekvátneho partnera, pokiaľ ide o ochranu migrantov, ktorí sa vracajú a budú aj iné krajiny. Len objasnenie, pretože otázka masových deportácií, to je moja chyba. Ja som povedal v úvodných pripomienkach masová deportácia. E, ja som e, chcel hovoriť o masovom e, vyhostení a 4000 zaznelo takéto číslo tu poletovalo to ako ľudia, ktorí musia byť e, poslaní e, naspäť. O tom ale nehovorím. Ak hovoríme o návrate takéhoto množstva e, ľudí, tak niečo úplne nefunguje dobre, pretože sa pozeráte na azylový systém len ako jediné právo zotrvania, aké sú iné spôsoby, bezpečné spôsoby, ktoré ľudia môžu využívať okrem azylu. Aj návrat by nemal byť jedinou možnosťou. Sú aj iné riešenia, ktoré by politicky, prakticky bolo možné nájsť, ktoré z ktorých nevyplývajú rovnaké povinnosti vo vzťahu k ľudským právam, respektíve porušeniach, eh, ktoré sa viažú k dodržiavaniu ľudských práv. A mali by sme sa veľmi podozrievavo pozerať na tzv. masové deportácie alebo obrovské množstva, či už vynútených alebo dobrovoľných, tak sa, často pod donútením eh, týchto odchodov. Ďakujem pekne, ďakujem vám aj za čas, ktorý ste si vyhradili. Ďakujem pekne eh, kolegom E, poslankyňam, poslancom za kvalitné príspevky. Vidíme sa 2.30. Ďakujem pekne. Ďakujem.